So, so, so, liebe Kolleginnen und Kollegen, her- Milé kolegyne a kolegovia, dovolte mi, aby som otvoril naše zasadnutie. Naše miesto Dovolte mi, aby som vám povedal, že sálam nesie názov Alčíde Kaspari. Sme veľmi tešíme sa veľmi na agendu, ktorú máme pred e, nami. Takže dovolte mi najprv e, oznámiť program, prijatie programu schôdze. To sa prakticky už stalo. Ďalej by som vás chcel upozorniť na dve aktivity, na ktorých sme sa sami dohodli. 19. apríla prvá aktivita, to je na budúci týždeň je to podujatie s e, národnými parlamentami na tému e, ochrana v rámci klimatických zmien. Dúfam, že mnohí budú prítomní a s kolegami z národných parlamentov budeme môcť o tejto téme hovoriť vzhľadom na najbližšiu e, konferenciu o klíme, o zmene klímy. Ďalej sme sa dohodli na workshop k smernici o SVZO 3 E, uskutoční sa tento týždeň a to v stredu o 14, od 14. hodiny do 16. hodiny 30. minúty a to hore v miestnosti Jan 6Q1. Pardon, 6Q2. Bol by som veľmi rád, keby bolo čo najviac kolegov a kolegyň prítomných. Slovo má Chris Davis. Ja by som sa k tejto téme chcel vyjadriť, e, pán predseda, v rámci oznámenia predsedu. Ako viete, zastúpenia z konferencie predsedov výborov e, sa chce vyjadriť, pretože konferencia predsedov hovorila o koaličných stoloch a od marca politika parlamentu by mala byť nasledovná informovať radu, že nie je pripravený parlament na zrýchlenú legislatívu, napríklad na um, tabuľky zhody. A minulý týždeň v Štrasburgu, myslím si, že poľnohospodársky výbor už e, vydal akýsi prvý signál, bol to návrh, ktorý zachoval opatrenie alebo požiadavku na, na zapracovanie týchto spomenaných tabuliek a teraz budeme bojovať s radou, aby toto sa stalo všeobecným princípom. Myslím si, že smernica o ovocných džúsoch, ktorá je nasledovná na programe. Tam spravodajca navrhol, aby sa vymazali tabuľky zhody. Myslím si, že konferencia predsedov neinformovala europoslancov o politickom smerovaní parlamentu. Je to vlastne kolektívna aktivita a treba to rozhlásiť. Myslím si, že sekretariat by mal všetkým europoslancom, aspoň členom tohto výboru, e, zo strany politických poradcov odoslať a vysvetliť túto tému, pretože konferencia predsedov už niečo uzavrela, aby sme neskončili tak v tomto výbore, že budeme hlasovať takým spôsobom, ktorý pôjde proti tomu, čo sa dohodli predsedové politických skupín. Ďakujem vám. Good, Chris Ďakujem, Chris Davis. Navrhujem, aby sme to urobili zajtra na zasadnutí koordinátorov. Tam budeme mať širšie spektrum a transparentnejšiu diskusiu. Dovolte mi, aby som medzi nami privítal madame Sophie Okony, Ste nová poslankyňa, pretože pani Svi sa vrátila do Francúzska, teda nová, e, novou hostkou vo výbore pre životné prostredie. Želáme vám úspechy vo vašej Dost, Prepač, dostali sme sa tým pádom už k bodu číslo 3. Ide o schválenie zápisníc zo 7, 7. marca a 24. až 26. januára. Pokiaľ e, nie sú žiadne námietky, tak e, sú zápisnice schválené. Dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to tematická stratégia predchádzaniu vzniku odpadu a jeho recyklovania. S, s koordinátormi sme sa dohodli, že pozveme komisiu, aby sme mohli na túto tému hovoriť Dávam teda slovo pani e, Solidat Blanko, e, riaditeľke e, DG životné prostredie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem výboru za to, že ma pozval na zasadnutie, aby som mohla odprezentovať správu o tematickej stratégii predchádzania vzniku odpadu. 19. januára tohto roka sme prijali predmetný dokument a rozoslali sme ho iným inštitúciám a ide o správu o stratégii, ktorá bola prijatá v decembri 2005 ako jedna zo siedmých stratégií v rámci šiestého eh, akčného programu pre životné prostredie. Cieľom bolo posunúť EÚ smerom k recyklujúcej spoločnosti, ktorá používa odpad ako zdroj a tým pomáha životnému prostrediu. Táto správa, ktorú máte pred sebou, je v nej súhrn hlavných aktivít, ktoré komisia zorganizovala, aby e, realizovala túto tematickú stratégiu a potom v druhej časti máte analýzu hlavných dopadov dôsledkov tejto stratégie aj pri tvorbe odpadov a nakladaní s odpadmi a napokon tam sú odporúčania do budúcnosti. Samozrejme, že máme aj štatistiky o zbere odpadu na, v jednotlivých členských štátoch. To sa nachádza v prílohe. E, rada by som vám stručne povedala o každej z týchto troch sekcií, troch oddielov, ktoré som práve spomenula. Prvý oddiel aktivity, ktoré vykonala komisia pri realizácii tejto stratégie o recyklovaní odpadu. Komisia už od roku 2005 vynaložila veľké úsilie na zmodernizovanie a zjednodušenie legislatívy, ktorá bola prijatá v následnom období po prijatí tejto stratégie. Hlavnou ilustráciou by mohlo byť v roku 2008 prijatie revidovanej smernice, rámcovej smernice o odpadoch, ktorá e, zjednodušila a z, z, zostručnila prístup v oblasti odpadov záväzným spôsobom e, nastavila hierarchiu odpadov a zaviazala členské štáty, aby zmodernizovali svoje plány nakladania s odpadmi a nastavili programy, ktoré by mali znižovať množstvo odpadu. Okrem týchto legislatívnych krokov sa vytvorilo centrum v rámci Eurostatu, špecializované centrum a takisto Platforma o hodnotení životného cyklu výrobku. Nové ciele pre recyklovanie, konkrétne pre elektrické a elektronické zariadenia, boli tiež zaradené v, do revízie smernice v EEE e e. a teraz je po prvom čítaní tá, toto revidované znenie a dúfame, že bude čoskoro prijaté. Čo sa týka napredovania pri stanovovaní hierarchie odpadu, rada by som povedala niečo k nakladaniu s odpadmi aj k tvorbe alebo generovaniu odpadu. Redukcia tvorby odpadu je hlavným cieľom tejto tematickej stratégie a správa z minulého júna ukazuje obraz, ktorý e, nie je až taký ambiciozný. Musíme pripustiť, že Produkcia odpadu sa e, v podstate zvýšila takmer vo všetkých členských štátoch EÚ, ale dobrou správou je, že toto zvýšenie množstva odpadu sa aspoň spomalilo voči tvorbe HDP, čiže relatívne môžeme hovoriť aspoň o tom, že v, e, rast HDP nie je sprevádzaný e, v rovnakom pomere rastom odpadu. Dúfame, že v Európskej únie únii postupne budeme schopní znižiť celkové množstvo odpadu, aj keď od roku 2008 musíme naozaj monitorovať, či k znižovaniu naozaj prichádza, pretože potrebujeme zistiť, či už ide o trend znižovania odpadu, alebo či zniženie odpadu je len v dôsledku hospodárskej krízy. Myslím si, že spomínaný trend redukcie množstva odpadu, ktorá, ktorá je pom- alebo kde nekopíruje rast HDP, množstvo odpadu sa e, nedá celkom jednoznačne takto vyhlásiť, pretože rôzne členské štáty majú rôzne výsledky v tejto veci. Priemer v Európskej únie domáceho odpadu za rok je vyšší než 500 kg. To je pozitívne, keď to porovnávame e, so Spojenými štátmi, ktoré majú 750 kg domového odpadu, ale je tu významný rozdiel medzi členskými štátmi od 300 u tých najlepších krajín v tomto zmysle až po 800 kg u najviac, e, u krajín, ktoré majú najviac odpadu. V tejto správe Pochádzajú údaje z miestných e, úradov na miestnej a regionálnej úrovni a iba Nemecko znížilo produkciu domového odpadu na národnej úrovni o 10 znížilo domový odpad za ostatných 10 rokov. Čo sa týka manažmentu odpadu, e, recyklovanie v EÚ sa zvýšilo. V roku 2008 sme recyklovali 38 odpadu, čo je lepší obraz ako rok 2005, kedy to bolo iba 5, o 5 menej a, a o 18 viac než číslo z roku 1995. Takže to je ďalšia dobrá správa. Zvyšuje sa množstvo recyklovaného odpadu. Dobrá správa je to aj v tom zmysle, že je teraz menej skládok, viac ako 50 odpadu skončilo na skladkách v roku 2005 to, a posunulo sa to až teraz k 40%. V roku 1995 to bolo 65%, takže trend sa znižuje. Najpozoruhodnejšie zistenie tejto správy, čo sa týka nakladania s odpadom, je významný rozdiel medzi členskými štátmi, čo sa týka e, výkonnosti. Niektoré členské štáty úplne zakázali skladkovanie odpadu, ale sú aj také členské štáty, ktoré sa väčšinou spoliehajú na to, že odpad skončí na skladke a to je ich spôsob nakladania s odpadom. Mali by sme analyzovať, aké sú dôvody pre tento odlišný výkon, odlišné realizovanie eh, v praxi týchto odpadových cieľov ale myslím si, že treba zabudovať motivačné nástroje, treba zvýšiť vzdelávanie, aby sme sa pohli k recyklujúcej spoločnosti. Čo sa týka budúcich politik v oblasti odpadu, táto správa identifikovala isté trendy a hnacie sily pre budúcnosť politiky nakladania s odpadmi v EÚ. Prvou hnacou silou je efektívnosť pri opätovnom využívaní a recyklovaní materiálu v budúcnosti budeme potrebovať, aby dodatočné zdroje boli vlastne druhotným odpadom. To znamená, že 75 v nasledujúcich 5 rokoch by malo pochádzať z takéhoto druhotného odpadu a malo by sa zmeniť na zdroj. Podiel na trhu takých produktov, ktoré pochádzajú z recyklovaných materiálov, je e, žiaduci. Existujú politiky v EU, ktoré podporujú takýto prístup. Zároveň máme ambiciozne ciele, ktoré sme si ako EU sami nastavili pri znižovaní skleníkových plynov, množstva skleníkových plynov. Tieto by sme mohli podporiť lepším nakladaním s odpadmi, manažovaním odpadov, pretože čím menej bude skladok, čím viac odpadov sa bude recyklovať, možno až 90 alebo minimálne 30 našich cieľov v oblasti emisí do roku 2020 sa môže týmto dosiahnuť. Napríklad už e, v jednotlivých domácnostiach sa môže recyklovanie zvýšiť, alebo sa môže zvýšiť počet materiálov, ktoré sa budú recyklovať. Toto všetko môže významne znížiť emisie skleníkových plynov. Vo všeobecnosti treba povedať, že budúce politiky budú lepšie pripojené s dopadom materiálov na životné prostredie. Budú ambiciozne ciele pre všetkých aktérov, aj sa bude prehliadať na životný cyklus materiálov. Posilníme naše úsilia v tom zmysle, aby sme vedeli lepšie kvantifikovať environmentálny dopad a tým sa pohneme k trvalej udržateľnosti a napokon k realizácii v praxi. Realizácia zostáva kľúčovou prioritou. Zintenzívnili sme úsilia, aby sa realizácia, miera realizácia zvýšila v členských štátoch, ale v roku 2009 ešte stále 20 priestupkov v oblasti životného prostredia súvisí s odpadmi. Radi by sme sa spoliehali len na to, že čo si bude priestupkom, aby bol členský štát motivovaný k lepšiemu nakladaniu s odpadom, ale chceli by sme aj nájsť e, pozitívne riešenia na základe skúsenosti tých členských štátov, ktorí si vedia poradiť s odpadom najlepšie. Radi by sme urobili ešte viac, ale stretávame sa s ťažkosťami, ktoré sú ktoré súvisia s nedostatkom ľudských zdrojov ktorý budeme musieť nejako vyriešiť. Záverom by som povedala, pán predseda, že hlavné výzvy, ktoré pred nami stoja, sú zosúľadiť politiky v oblasti odpadov a prepojiť ich s kľúčovými politikami. Mali by sme reflektovať tieto výzvy v praktických aktivitách, ktoré komisia iniciuje, ale ktoré vykonajú členské štáty EÚ. Na jednej strane by sme mali lepšie integrovať efektívnosť s politikou nakladania s odpadmi a efektívnym nakladaním so zdrojmi, ktoré takisto budú lepšie prepojené s nakladaním s odpadmi. Budú akčné plány, preventívne rozhodnutia, v oblasti výroby produktov, takisto v oblasti materiálov, surovín. Máme tu aj kapitolu k efektívnosti využívania zdrojov a my e, v DG Environment pracujeme v súčinnosti s tými časťami inštitúcie, ktoré majú na starosti efektívnosť materiálov a súrovín. V roku 2014 očakávame revíziu recyklu recyklačných cieľov a iných cieľov nastavených v európskej legislatíve. Budeme monitorovať realizáciu smernice o odpadoch v praxi, takisto národné plány nakladania s odpadmi a národné plány prevencie odpadu. Zabezpečíme, že finančné prostriedky, ktoré Európa vynakladá na členské štáty, aby dokázali plniť ciele rámcovej smernice o odpadoch, boli vynaložené tak, aby rešpektovali e, nastavenú hierarchiu. Ak sú nejaké otázky, veľmi rada ich zodpoviem. Ďakujem za slovo. Ja, Blanco, Dank. Ďakujem za prezentáciu správy. Odpad e, predstavuje skutočne špičkovú tému v rámci agendy e, odpadového hospodárstva samozrejme aj e, čo sa týka e, účinnosti zdrojov. Karl Florenc sa ako prvý prihlásil do diskusie. Ďakujem, pán predseda. V šarmantnej dáme z komisie by som chcel dať e, zapravdu len v dvoch bodoch. Dopočul som sa od generálneho riaditeľstva životného prostredia, že skutočne majú nedostatok pracovníkov pokiaľ ide o preskúmanie e, e, pravidiel, ktoré platia na Európskej únii, nemajú dostatok pracovníkov, takže to nemôžu ani zvládnuť. Druhá vec je, akceptujem, že ide o veľmi závažnú tému a členské e, krajiny majú svoje vlastné pravidlá reguláciu a to je prakticky už e, vlastne všetko, čo sa týka pozitívnych poznámok z mojej strany. Čo sa týka e, odpadového hospodárstva, e, zaoberám sa touto témou už dlhý čas a dnešný deň je skutočne porážkou najvyššieho stupňa. To zdôrazňujem. Rozdiely v jednotlivých krajinách, napríklad medzi Nemeckom a Anglickom a Nemeckom a, a e, Veľkou Britániou sú väčšie, väčšie ako napríklad medzi Nemeckom a Bulharskom. Všetky e, členské štáty e, sa teda nesnažia veľmi presadzovať túto smernicu o odpadovom e, hospodárstve. E, Napriek tomu, že sme ju pred dvoma rokmi modifikovali, pretože e, definícia štandardov noriem ešte stále je v kompetencii jednotlivých e, krajín. Pokiaľ e, sa pozrieme na Radu ministrov a môžeme povedať, že naposledy všetci tlieskali a prikyvovali, keď sa o tejto téme hovorilo. Áno, E, musíme v tomto napredovať, ale o hodinu neskôr e, e, hlasovala táto rada o elektronickom šrote a opäť sa nemohli dohodnúť na niektorých zásadných, jednoduchých európskych pravidlách. Takže myslím si, že v jednotlivých členských štány, krajinách budeme musieť si všetci, budeme sa všetci musieť pozrieť do zrkadla aby sme vyrovnali e, obrovské deficity, ktoré tu sú. Komisia a všetci spolupracovníci sa skutočne chytajú za hlavu, keď sledujú, e, čo sa v jednotlivých členských štátoch robí. Chýba mi napríklad to, že komisia dnes e, vyžaduje skládku, európsku skládku na najvyššej úrovni ja osobne si myslím, že budeme musieť e, o mnoho viac ešte pracovať. Nebudeme môcť e, zvažovať len krátkodobé ciele, ale e, dlhodobé ciele. Flexibilita hierarchie je dôležitá, ale pán predseda, musím povedať, že aj v Nemecku sa táto téma posúva hore-dole. Neschválili sme teda skutočne jasnú, jednoznačnú úpravu. Pán predseda, skrátka musíme podporiť e, komisiu, má e, plné, e, plné sympatie, sympatie z mojej strany nepotrebujeme 20 dokumentov. Po, presaďme konečne to, na čom sme sa dohodli. Ďakujem, pokúsime sa to urobiť. Viktorio Prody, nech sa páči. Tri minúty, pokiaľ je to možné. Budem veľmi stručný. Ďakujem za e, správu komisie, ale chcel by som poprosiť o to, aby som mohol urobiť návrh, aby sme občanom objasnili to, že tu nejde o odpad, ale o zdroje. Predovšetkým, pokiaľ ide o diferencovaný e, zber odpadu, tie technológie predsa umožňujú podchytiť aj to, že kto starostlivo eh, triedi tento odpad, eh, tak prispieva značnou mierou a to by sa malo aj nejakým spôsobom ohodnotiť. Bolo by, sa to, bolo by to možné hodnotiť napríklad tým, že občania budú platiť nižšie poplatky eh, za odpad, za triedený odpad. Ide tu predsa o odpad, ktorý je možné recyklovať, ktorý je možné opätovne e, zapracovať do cyklu spracovania. Takže v zmysle hierarchie odpadu sa dá tento odpad znovu využiť. Ďakujem, Chris Davis. I, uh... Myslím si, že súhlasím s tým, čo povedal Karl Heinz. Ďakujem za jeho poznámky. Čo sa týka realizácie legislatívy v praxi, tá je taká trošku šachovnicová, ak sa tak môžem vyjadriť, a do, dokonca až desivá, nepríjemná. Myslím si, že Taliansko je príklad, ktorý sa dá využiť ako odstrašujúci. V roku 2009 komisia skúmala dokument, ktorý odporúčal myšlienku vytvorenia agentúry na nakladanie s odpadmi. Nie, nemám veľkú chuť znova vytvárať novú agentúru, ale argumenty z predmetného dokumentu boli presvedčivé a ak si vezmeme do úvahy ťažkosti, ktoré má EÚ pri riešení priestupkových konaní a presadzovaní legislatívy, myslím si, že takáto agentúra by možno pomohla. Prečo komisia nenavrhla podobné, niečo podobné. Znamená to, že by musela čeliť odporu rady? To iba ilustruje, že komisia jednoducho, keď povie, rade sa toto nebude páčiť, tak neuplatníme tú, tento dobrý nápad a nebudeme ho pretláčať namiesto toho, aby pretláčali nápady podľa toho, aké sú cenné a dôležité. Čakám na vašu odpoveď. Ďakujem. A posledná otázka, pani Ďakujem pán predseda. Správa, ktorú sme si dnes mohli vypočuť, jasne ukazuje, aká zložitá je táto téma, téma odpadového hospodárstva. V našej e, hospodárskej politike sme strátili túto tému z očú. Členské štáty jednoducho nepochopili, že tu máme dočinenia s istým druhom hospodárstva. Nejde predsa len o záťaž, ale máme tu dočinenia s aktivitami, e, ktoré e, môžu e, značne isté regióny aj podporiť. Niekedy je veľmi ťažké presadiť investície pre tieto oblasti sú problémy s tým, aby sa zriadovali nové skládky. Je za nami e, čas, e, keď to bolo možné. Potrebujeme nové technológie. Nie je jednoducho možné e, kdekoľvek otvoriť skládky. Čo nám predostrela teda táto správa? Sme teda protivníkmi práva, ktoré sme sami používali Mnohé členské štáty jednoducho nepremietli e, tento predpis do praxe a mnohí kolegovia poukázali dnes na to, že sme sa dohodli, schválili sme európske právo, ale členské štáty ho v prax, do praxe nepremietli a pokiaľ áno, tak v žiadnom prípade ho dôsledne nedodržiavali. Vieme, že existuje e, tok e, odpadu medzi jednotlivými štátmi, pokiaľ sa teda prispôsobia predpisy e, v, len v niektorých štátoch dochádza k e, importu odpadu a to prakticky už nie je potom daným štátom kontrolované. Takže musíme sa postarať predovšetkým o to, aby bola zabezpečená táto kontrola. Preto musíme od členských štátov žiadať, aby bolo toto odpadové hospodárstvo kontrolované a to v e, zmysle spomínanej smernice. Ďakujem. Počuli ste kritiku, boli tam aj otázky, prosím teda o veľmi stručné odpovede. Much, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať za vyjadrenú podporu zo strany pána Florenca, ktorý ocenil prácu komisie. Čo sa týka tých priorít, samozrejme ide o implementáciu, ale súhlasíme s pánom Forencom, že tá implementácia a rozdiel medzi členskými štátmi, to je to, čím sa musíme zaberať. Zorganizujeme rozličné podujatia v členských štátoch, kde pôjde výmen názorov. Spravíme všetko preto, aby členské štáty, ktoré dosahujú dobré výsledky, na základe rozličných stratégií, aby si vymenili skúsenosti s ostatnými členskými štátmi. Tu ide napríklad o schémy zapojenia výrobcov do celého cyklu, aby niesli svoju časť odpovednosti. Sú tu aj určité daňové nástroje. Toto je všetko dôležité. Treba sa pozrieť aj na omeškania v členských štátoch v oblasti transpozície legislatívy, je tu rámcová smernica o odpade a môžem spomenúť v tejto súvislosti to, že lehota pre transpozíciu bola do konca roka, teda do konca decembra 2010 a doteraz iba 5 členských štátov oznámilo, že plne transponovali túto smernicu, 8 členských štátov informovalo čiastočnej notifikácii, čiastočnej transpozícii. To znamená, že nastal čas na to, aby sme sa často obrátili na členské štáty, ktoré sú v omeškaní a bude dôležité sa zamýšľať aj nad konaniami pre porušenie zmluv. Chcel by som pripomenúť, že v rámci reakcií toho, čo povedal pán Prody, môžem povedať, že Snažíme sa spraviť všetko preto, aby sa zmenilo myslenie v členských štátoch, čo sa týka toho, že odpad nie je niečo, čo sa iba zbavujeme, ale čo sa musí považovať za určitý zdroj. A jedna z vecí, na ktorú by som chcela zamerať tejto súvislosti, je, že vlastne poprvýkrát sme mohli prísť kritériami pre odpad, toto je veľmi dôležité. Tu ide o e, hliníkový šrot napríklad. Posledný týždeň sa vykonali posledné kroky v rámci komitológie. Tu ide o vzácne zdroje, vzácne kovy, ktoré z strategického hľadiska potrebujeme, takže vykonali sa posledné kroky. Keď sa to bude recyklovať, je dôležité, že, dôležité to, že tu máme pravidlá, ktoré pomôžu vyňať tieto materiály z kontroly odpadu a môžu sa v plnej miere využívať ako e, sekundárne alebo nové suroviny. No a teraz pán Davis, čo sa týka orgánu, ktorý by sa zaoberal odpadom, chcel by som povedať, že komisia sa vôbec neodklonila od tých myšlienok a od tých záujmov, aby tu bol takýto orgán. My sme vykonali analýzu, ako aj e, štúdiu realizovateľnosti v súvislosti s vytvorením takéhoto orgánu, to bolo v roku 2009 a na konci roku 2010 sme prezentovali pozitívny výsledok a odtedy vlastne naďalej posudzujeme realizovateľnosť takéto novej štruktúry. Samozrejme, že vieme, že musíme prísť s veľmi dobrým návrhom, aby to odolalo, alebo obstálo v rámci všetkých analýzach. A tu ide o tých, ktorí sú proti takéto agentúre. V súčasnosti analýzujeme z kvantitatívneho hľadiska hospodársky prospech. No a snažíme sa využiť tieto údaje na to, aby sme mohli posúdiť prínosy a náklady. Konečné výsledky sa očakávajú na jeseň 2011. Komisia má možnosť vychádzať z týchto výsledkov, prezentovať návrh, ktorý ešte predložíme tento rok sme pevne presvedčení, že tie udalosti, ako sa udiali prednedávno v Maďarsku, vedú k tomu, že je nutné prísť s novými iniciatívami, je nutné viac uplatňovať legislatívu. Sú tu určité typy odpadov a skládkovania, ktoré ohrozujú životné prostredie, verejné zdravie a majú cezhraničný aspekt a efekt. No a v tejto súvislosti by som vám chcela povedať ešte niečo čo sa týka prevozov, odpadu. Je to dôležitá súčasť tej otázky, ktorú položila pani Hübner. V tejto súvislosti naša správa poukázala na to, že inšpekcia a kontroly prevozov odpadov, toto je veľmi dôležité. Komisia vykonala určité opatrenia, ktoré sa týkajú uplatňovania nariadení EÚ v oblasti odpadu. To ide o informačné kampani, výmenu informácií, usmernenia, ktoré sa týkajú e, často kladených otázok. Sú to rozličné pravidlá, potom je to o to, ako rozlišovať medzi elektronickým odpadom a produktami. Toto je všetko súčasťou úvah komisie, ktoré sa týkajú rekodifikácie smernice o elektronickom odpade. Dôležité by to bolo právne záväzné, takže tu boli ďalšie usmernenia o tom, ako rozlišovať medzi automobilmi a vlastne automobilmi, ktoré sa majú zošrotovať. Musíme tu vypracovať kritéria, aby sa uľahčilo uplatňovanie legislatív v oblasti odpadu. A v tejto súvislosti je dôležité to, že smernice o elektronickom odpade sme otočili dôkazné bremeno Takže vlastne, keď niekto chce niečo exportovať, musí preukázať, že ide alebo nejde o odpad. Takže jasné, že musíme naďalej pracovať, dosiahnuť pokrok a pevne verím, že čoskoro a pravidelne vás budeme informovať o dosiahnutom pokroku. Ja, to bola dôležitá téma. Budeme sa s nej stále vracať a budeme hovoriť o deficite, pokiaľ sa týka e, vykonávania týchto predpisov. E, v Kalábrii, v Taliansku máme mimoriadne veľké deficity v tejto oblasti. Musíme pokračovať, o tej príde pán komisár Otinger, a preto by som bol rád, pokiaľ by sme e, mohli ešte prebrať ďalšiu tému. Máme na to ale už príliš málo času. ide o zákaz E, kadmia e, o výnimku zo zákazu kadmia udelenej v prípade prenosných batérií a akumulátorov. Um, brief... Ďakujem pekne, budem iba stručne, chcel som pripomenúť kontext, takže máme tu novú smernicu batéria z roku 2006, kde je ten cieľ, aby sa preskúmal vplyv batérií. Táto smernica zakazuje umiestňovanie na trh akumulátora batérií, ktoré obsahujú kadmium a ortuť tieto ustanovení, tento zákaz má určité výnimky, ktorých je obmedzený počet. Špecifická výnimka sa týka e, prenosných batérií, ktoré sa použijú bešnúrových elektrických nástrojoch. Máme povinnosť revidovať túto výnimku a informovať. Toto sa vykonalo v decembri 2009. V rámci prípravy revízie týchto výnimiek komisia vykonala preskúmania, ktoré vedli k tomu, kde sa vykonala dôkladná analýza. Nemáme dostatočné argumenty a jednoznačné dôkazy, ktoré podporujú odstránenie týchto výnimiek. Na jednej strane je jasné, že litium, jónové a hybridné batérie sú konkurencieschopnou alternatívou k niklovo-kadmiovej technológii. No a na druhej strane takáto alternatíva znamená aj určité nevýhody, čo sa týka nižšej miery recyklovateľnosti a nižšej životnosti. To znamená, že keby sa odstranila táto výnimka, mohlo by to viesť k určitému zlepšeniu situácie v oblasti životného prostredia, ale tie, ten prospech, získaný prospech je nie veľmi jasný. To znamená, že v súčasnosti nedokážeme potvrdiť, že by tá výhoda odstranenia výnimky prevážilo uražila tie náklady. Celkový záver správe komisie, teda pán predseda, vedie k tomu, že nie je primerané odstrániť túto výnimku, čo sa týka kadmia, ktorý sa využíva v, v batériách. My rozhodne chceme ešte porovnať e, životný cyklus jednotlivých batérií. Budeme viesť konzultácie, ako sme to vykonali minulý rok. Opierame sa o vykonané analýzy, konzultácie zúčastnili všetci, účast, všetci dôležití účastníci a bol tu všeobecne vyslovený názor, že je dôležité mať porovnateľné kritéria pre poreskúmanie životného cyklu a z toho musíme vychádzať. Tu ide o tri technológie niklokadmiové, potom nikel, jónové e, a potom sú hybridné. Keď sa teda vykoná, aby sa vykonala nejaká presná analýza, nie sú tu presné kritéria, preto sme sa rozhodli minulý rok, že vykonáme takéto, takoto, takéto porovnateľné skúmanie. Bola to štúdia komisie, ktorá sa ukončí v októbri, do oktobra tohoto roku. Konzultácie s účastníkmi prebehnú v júni, v júli. Je dôležité, aby sa diskutoval prebežný výsledok, výsledkoch a to bude opäť nová príležitosť, aby sme zistili, aký je názor účastníkov na túto podrobnú analýzu výnimiek. To znamená, že ak výsledok tejto porovnateľnej analýzy životného cyklu týchto troch technológií poukáže na to, že z hľadiska životného cyklu sa nám podarí nájsť určitú alternatívu ku kadmiovej technológii, čo by teda prospelo z globálneho hľadiska počas celého životného cyklu, tak by bolo možné prísť novým návrhom, predložiť to kolegislátorom a to pravdepodobne na začiatku roku 2012. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani Blanko. Chris Davis, nech sa páči. Thank you, Chairman. Well, the Commission says... Ďakujem pekne. Pán predseda komisia hovorila, že nie je isté, že či tie výhody pre, prevážia náklady. Keď som to videl na programe, tak som si myslel, že alternatívy k, ku kadmiu nemajú dostatočnú kvalitu na to, aby zabezpečili to, aby dostatočne mohli dané prístroje fungovať. Pozrel som si internetovú stránku komisie a dozvedel som sa, že alternatívy fungujú veľmi dobre. Tie alternatívy sú aj naďalej toxické, ale sú menej nebezpečné ako využívanie, používanie kadmia. Takže dovolte, aby som teda otočil tú otázku na komisiu, aby som pripomenul, že je tu princíp obozretnosti, konec koncov je to v dokumentoch komisie a chcel by som sa spýtať, či komisia môže preukázať, že tie náklady na zrušenie výnimky by pre, prevážilo skutočný prospech V súčasnosti komisia nemôže potvrdiť, že náklady na zrušenie výnimky prevážia alebo neprevážia prospech, lebo nemáme plnú analýzu životného cyklusu, cyklu, ktorá by sa netýkala iba toho obdobia využívania, čo ste našli na našej internetovej stránke, ale týkalo by sa to aj vlastne tej fázy výroby samotných batérií a zároveň tu ide ešte o to, čo s tým odpadom a s jeho spracovaním, ako recyklovať takéto batérie. Problém, ktorý tu máme, súvisí s tým, že čo sa týka produkcie odpadu, sú tu určité náznaky, že nahradenie kadmiových batérií prostredníctvom niklu alebo niklo-ionových batérií by viedlo k tomu, že nakoniec by sa vyvážili tie možnosti toho, aby sa získali nejaké prospech, aby získali nejaký prospech. Musím povedať, že v súčasnosti nevieme vyvodiť závery, závery. Takým spôsobom by to bolo nekontroverzné a preto sme sa rozhodli, že vykonáme e, toto skúmanie životného cyklu troch technológií, takže v súčasnosti pán Davis žiaľ nevieme poskytnúť odpoveď ani jedným smerom a preto z nášho hľadiska naj, najčastnejšia odpoveď je, že skutočne zatiaľ nevieme, je tu silný lobizmus obidvomi smermi a chceme sa opierať o e, spolahlivé údaje. To znamená, že naše rozhodnutie sa bude opierať o vedecké výsledky a zatiaľ tieto údaje ešte nemáme. Žiaľ, takáto je situácia v súčasnosti, ale pevne veríme, že keď sa vykoná táto analýza troch technológií z hľadiska životného cyklu, budeme mať solidný základ na to, aby sme vyvedeli závery. Ďakujem pekne. Yeah, thank you very much. Ďakujem. Zdá sa, že nie sú žiadne ďalšie otázky k tejto téme. Bola teda dôkladne preskúmaná. Pevne verím, že pán komisár príde každú chvíľu. Možno by som vám medzi tým mohol oznámiť jedno alebo dve veci z minulého týždňa. Budem pokračovať v Nemčine. Minulý týždeň v Bankoku sa oskutočnila e, prvá e, konferencia o e, klimatických zmenách. Ako som počul, bolo to podobné ako za každým, to znamená, sotva sa dosiahli nejaké, nejak, dosiahli nejaký pokrok, e, pokiaľ ide o plnenie kiotského protokolu. Existuje veľká priepas medzi e, vysoko vyspelými priemyselnými krajinami a rozvojovými krajinami. Čo e, sa týka témy Kyoto, najbližšie stretnutie sa uskutoční v Bone, kde E, pôjde o konkrétne záväzky, čo sa týka redukcií. E, pokiaľ ide o financovanie, komisia v stredu predložila v piatok e, správu o mobilizácii finančných prostriedkov. Ide o tých známych 100 miliard dolárov, ktoré by mali byť zozbierané do roku 2020. Ja som presvedčený, že touto témou sa budeme ešte často zaoberať na budúci týždeň je e, tzv. Sustainability týždeň. Pán komisár Oettinger má oznámenie e, na tému inteligentné merače e, prúdu. Bude teda aj na túto tému hovoriť, takže budeme sa môcť na to ešte spýtať. V stredu tento týždeň e, pôjde o revíziu e, smernice, e, čo sa týka elektrického prúdu. Je to tiež téma, ktorá je v Nemecku veľmi aktuálna. 4.5. komisia predloží novú stratégiu na tému biodiverzity. Takže toľko zatiaľ pár poznámok a Karl Heinz eh, Florenz má ešte jednu poznámku k odpadovému hospodárstvu. Ďakujem, som rád, že ste ma ešte mm, pustili k slovu. Ide o otázku postupu. Pri takýchto rozhovoroch, ktoré máme, keď nie je možné e, eh, pozvať e, eh, pánov e, poslancov a pani e, poslankyne e, v oblasti životného prostredia. Ja som presvedčený, že Rada ministrov v každom prípade počúva a toto posolstvo, myslím si, padlo na úrodnú pôdu. Z výboru pre životného prostredia nemáme nikoho, nie je prítomný nikto zo strany zelených Takže zdá sa, že pravdepodobne nie, nejde o tak dôležité témy, ako e, sú ostatné. Takže urobíme teraz e, krátku prestávku a keď príde pán komisár Oettinger, určite budeme mať zo pár e, veľmi zaujímavých tém, o ktorých budeme môcť hovoriť. Milé kolegyne a kolegovia, môžeme pokračovať bodom číslo 6 nášho programu. Je potešením pre mňa, že môžeme medzi nami privítať pána komisára Günthera Oettingera v našom výbore pre životné prostredie. Pán komisár, boli ste tu prítomní už dvakrát a to za každým, keď došlo e, ku katastrofe minulý rok 5. júla po E, explózií e, e, ropnej plošiny v Mexickom zálive a teraz krátko po uralostiach v Japonsku. Toto zasadnutie dnes nie je žiadnym katastrofickým zasadnutím, ale riadnym zasadnutím v rámci štrukturovaného dialógu, ktorý e, vedieme e, medzi e, nami, teda s komisiou. Sme teda veľmi radi, že ste prišli medzi nás a možno povedať, že energetická politika je veľmi významnou témou, ktorá zaujíma hlavne výbor pre E, priemysel, ale samozrejme aj výbor pre životného, životné prostredie. Kolegovia a kolegyne si teda veľmi radi vypočujú to, čo ste si e, pre e, nás pripravili na tento rok i na budúci rok. Vraciate sa práve zo plošiny v Severnom mori tento veterný park, ktorý tam e, vzniká, by mal prispieť predovšetkým k tomu, aby sme získali e, lacnú energiu e, pre celú Európu. Takže dávam vám slovo a po vašom príspevku bude nasledovať diskusia. Vážené dámy a páni, poslanci a poslankyne, v mojich moje prejave by som sa chcel e, zamerať predovšetkým na offshore, e, e, na otázku bezpečnosti, nukleárnu, atomovú bezpečnosť vzhľadom na situáciu vo Fukushime a treťou témou je účinnosť, ako s našim plánovaním energetickej účinnosti budeme v budúcnosti ďalej postupovať. ten e, program, e, ktorý e, nás za, za, všetkých zaujíma, samozrejme som ochotný s vami prebrať. Ide predovšetkým o ciele 2020, ďalej o vnútorný trh, ďalej o tému infraštruktúry pre oblasť energetiky, pre dodávky plynu, takisto medzinárodnú úlohu Európskej e, únie a potom ďalšia téma je téma, ktorá e, bude e, témou predovšetkým v máji. Ide o dlhodobú víziu roadmap až do roku 2050. Najprv k téme offshore. Na v našom generálnom riaditeľstve intenzívne pracujeme na prípadovej štúdii, ako aj v na e, návrhoch na základe posledných zdelení z oktobra. Začali sme s e, vypočutím a vedieme mnohé konzultácie s európskymi občanmi vo všetkých otázkach e, bezpečnosti v oblasti offshore. Intenzívne rozhovory e, vedieme s nevládnymi organizáciami na všetkých úrovniach a samozrejme aj priemysel e, musí si plniť svoje povinnosti. Zástupcovia priemyslu by nám čoskoro chceli predložiť e, opatrenia, ktoré chcú urobiť predovšetkým, čo sa týka konkrétnych ponúk až do leta tohto roku by sme ich mali dostať. A to v súlade s uznesením parlamentu sa komisia zamerá predovšetkým na to, aby existujúce e, praktiky platili v rámci celej EÚ a aby boli tiež kontrolované. Napríklad e, e, vezmeme si e, krajinu ako je Norsko alebo Veľká Británia. Sú ešte medzery v predpisoch, predovšetkým v rámci smernice o zárukách, ale takisto musíme zohľadniť aj existujúce predpisy, ktoré musia sa stať zrozumiteľnejšími. Spadá sem samozrejme aj ďalšie vzdelávanie pracovníkov v tejto oblasti. Orgány sa musia postarať predovšetkým o to, aby tie minimálne požiadavky, ktoré v rámci EÚ platia, boli vysvetlené a boli e, vhodne aj používané. Čím jednotnejšie budú tieto požiadavky a metódy realizácie, o to e, väčšia jasnosť tu bude vládnuť. Chceme dbať predovšetkým na to, aby e, licenčné ustanovenia Eh, boli zosúladené, to znamená, aby sa nemuseli presúvať eh, jednotlivé kompetencie a to platí tak na technickej úrovni, ako aj na finančnej úrovni. Eh, ak tieto podmienky bude musieť splňať každý jeden členský štát Európskej únie. Veľký potenciál na zlepšenie vidím predovšetkým v oblasti výmeny informácií a transparentnosti preto e, chceme zriadiť e, centrálne stredisko, pokiaľ ide o e, nehody alebo havárie na ropných plošinách. Ďalej by sme chceli všetky úrady, ktoré regulujú offshore parky, zjednotiť a presadiť potom tieto túto štruktúru pre celú Európu. Ďalej ide o naše záujmy a našu spoluzodpovednosť mimo našich hraníc. E, posledný vývoj v oblasti Stredomoria ukázal, že e, bezpečnosť e, v susednom regióne je veľmi dôležitá. uvediem ako príklad Líbiu. Preto by sme sa mali snažiť predovšetkým o to, aby sme e, tieto vysokostanovené normy, ktoré som citoval, exportovali a e, premietli do tých e, oblastí, respektíve regionov, regiónov, ktoré s nami spolupracujú. Takže čo sa týka našich plánov, Počítame s tým, že ešte pred letom e, budeme môcť predložiť príslušný návrh. Teším sa predovšetkým na vaše stanovisko a spoluprácu s, vamu, s vami aj s, výrobom, s výborom pre e, priemysel. Po druhé, je to téma e, atomové záležitosti, atomová energia. Viete veľmi dobre, že sme navrhovali uskutočniť eh, bezpečnostný test eh, po tom, čo sa stalo eh, v atomovej elektrárni vo Fukushime, sme zistili, že je potrebné postarať sa predovšetkým o čo najvyššiu bezpečnosť pre všetkých občanov Európskej únie. E, preto sme e, predložili návrh na záťažový test, ktorý e, bol tiež schválený. S mocnencami alebo poverencami sú Európsky úrad pre atomovú bezpečnosť ako aj komisia. Bolo dôležité, aby sme sa tu snažili predovšetkým o jednotnosť takéhoto záťažového testu, to znamená, aby nielen e, jednotlivé e, národné e, orgány, ale aj komisia sa postarala, respektíve zaručila za prevedenie takéhoto záťažového testu. Momentálne pripravujeme spoločne s NSREC kritéria, na e, toto e, preskúšanie tohoto záťažového testu. Chceli by sme takisto urobiť všetko preto, aby sme takýmto spôsobom e, zvolili určitý spoločný prístup, ako riešiť takéto záťažové testy. Potrebujeme spoločné kritériá, ktoré e, prispejú k vyššej vecnosti. Takisto potrebujeme transparentnosť, plnú transparentnosť, e, čo sa týka e, týchto skúšobných kritérií na uskutočnenie týchto záťažových testov teda úplnú transparentnosť voči parlamentu, nevládnym organizáciám a samozrejme aj verejnosti. V tomto zmysle by sme chceli e, potom e, zverejniť aj výsledky testu s radou a s parlamentom, teda najprv vyhodnotiť a potom vám predložiť správu, ktorá e, by mohla byť významná pre váš ďalší postup. Po Veľkej noci sa uskutoční stretnutie súčasnených strán, to znamená 12. a 13. E, mája na zasadnutí, výročnom zasadnutí NZREK by sme tieto kritéria mali schváliť vám, respektíve vašim koordinátorom e, po Veľkej e, noci, to znamená počas prvých dvoch májových týždňoch pred týmto termínom výročnej schôdze NSREC vám rád predložím túto správu, aby ste mohli správu pripomienkovať Takisto nevládnym organizáciám e, urobíme e, e, rovnaký návrh. Čo sa týka hodnotenia rizik a bezpečnosti, je dôležité predovšetkým sa kontaktovať s prevádzkovateľom. Národné kontrolné orgány teda musia vytvoriť podklady e, pre tento materiál. Takýmto spôsobom dosiahneme spoločnú európsku autoritu a zaručíme to, že v rozličných krajinách rovnakým e, spôsobom bude možné e, uskutočniť takéto vyhodnotenie. To znamená, že opúšťame osvedčenú e, cestu, kontrolu e, v rámci národných e, orgánov a prvýkrát robíme takýto záťažový test na európskej úrovni. Európska rada poprosila tiež komisiu, aby existujúci právny rámec do roku 2011 bol nanovo preskúmaný. Viete, že od júna 2009 E, platí smernica o európskej e, jadrovej bezpečnosti, e, ktorá sa má realizovať do júla tohoto roku. Do roku 2014 by sa malo uskutočniť však vyhodnotenie a do konca roku 2012 však chceme preskúmať všetky formálne otázky, čo sa týka jadrovej bezpečnosti a e, toto európske právo do tejto smernice e, zabudovať e, teda skôr. Tento proces sa uskutoční paralelne s hodnotením rizika v rámci záťažového testu. Tento záťažový test sa samozrejme použije aj v rámci ďalších skúšok. Kladieme dôraz predovšetkým na to, aby členské štáty 22. júla smernicu o Eh, jadrovej energii premietli aj do svojich národných programov. Aj čo sa týka eh, eh, smernice o likvidácii radioaktívneho odpadu, táto smernica nadobúda stále väčší význam. Pracujeme predovšetkým na tom, aby eh, pokiaľ ide o záťažový test a jadrovú energiu v Európskej únii, eh, platili tieto požiadavky aj pre krajiny mimo Európskej únie, platí to pre Ukrajinu, platí to pre Ruskú federáciu, s ktorou vedieme rozhovory a takisto pre Švajčiarsko. Tam začneme rozhovory na budúci týždeň a to isté platí aj pre Arménsko. Okrem toho by sme chceli začať rozhovory s krajinami, ktoré E, e, majú e, podobné predsavzatia, či už je to Turecko alebo Bielorusko. V každom prípade by sme toto bezpečnostné partnerstvo, ktoré presahuje hranice EÚ, chceli rozšíriť. Tretí bod je energetická účinnosť. Náš návrh ste obdržali, pokiaľ hovoríme o energetickej účinnosti, je to téma, ktorá je e, stále dôležitejšia. Jeden ťažiskový e, bod je sektor e, budov. Ide predovšetkým o budovy verejné, ako sú školy, vysoké školy, nemocnice, kliniky, E, občianské domy, e, kasárne, ktoré činia 12 všetkých e, budov Európskej únie. Preto by sme chceli, aby kvóta renovácie takýchto budov ktoré musia, byť, musia vykazovať určitú energetickú účinnosť a to z 1,2 eh, až 1,5 by sa mala táto energetická účinnosť zvýšiť na 5 eh, Sú však hlasy predovšetkým eh, z oblasti rozpočtu, ktoré hovoria, že to je príliš vysoká požiadavka, ale pokiaľ dosiahneme aspoň 30, 3 môžeme povedať, e, že to bude úspech. Čo sa týka e, budov v Bruselu a vôbec e, budov Európskej únie, myslím si, že môžeme ozaj ísť veľmi dobrým príkladom, čo sa týka energetickej účinnosti. Ďalej, priemysel. Aj pre priemysel je táto téma veľmi dôležitá. Veľké podniky chceme prinútiť auditmi, aby sa touto témou e, zaoberali. A čo sa týka malých a stredne veľkých podnikov, tam e, e, navrhujeme určité konkrétne opatrenia. Máme stratégiu, ktorá spočíva v dvoch stupňoch. Mala by sa zrealizovať v rokoch 2012 až 2013. Pokiaľ však nesprávnymi alebo malými krokmi by sme tento cieľ nedosiahli. Od roku 2014 budú platiť e, záväzné, záväzné požiadavky, ktoré bude potrebné splniť do roku 2020. Ďalší konkrétny e, článok našej energetickej e, účinnosti je energií, Smart Stein. Myslíme si, že e, toto opatrenie už nepostačuje. Potrebujeme jednoducho taký prístup, ktorý by e, podchytil e, celú túto architektúru a to v rámci jedného technologického systému. Smart Quick zdelenia tu ide predovšetkým o rozvoj európskych technických noriem a štandardov, e, o zabezpečenie ochrany dát pre spotrebiteľov, teda nesmie prichádzať žiadnemu zneužívaniu údajov. Ďalej ide o vytvorenie právneho rámca, ktoré, ktorý by vytvoril e, podnety pre e, zavedenie takýchto systémov v záujme spotrebiteľa a po piaté Ide o požiadavku inovácie pre technológie a systémy v oblasti e, vedy výskumy na európskej úrovni. Pripravujeme naše iniciatívy pre e, Smart Cities a Smart Communities a to takým spôsobom, že pripravujeme e, modely pre občanov, ktorí žijú v aglomeráciách čo sa týka e, témy skleníkové e, plyny, mobilita občanov. Pripravujeme e, program, model, ktorý bude veľmi dôležitý práve z hľadiska tejto témy energetickej účinnosti. Toľko teda k tým trom ťažiskovým bodom. Rád sa budem verať, venovať aj e, ďalším e, otázkam, pokiaľ e, to v rámci diskusie bude žiaduce. Ďakujem, pán komisár Oettinga za vašu prezentáciu pracovného plánu. Ide skutočne o veľké témy, ktoré nás všetkých zaujímajú. Radi príjmeme vaše pozvanie zúčastniť e, sa e, výročného zasadnutia NSREC a predtým ešte e, sa zaoberať jednotlivými kritériami, to znamená v prvých dvoch týždňoch mája. Offshore drilling, myslím si, že na túto tému sme dostali všetci list z Cypru, kde sú veľké obavy týkajúce sa lokality, ako aj e, spôsobu, akým sa tu postupuje. Pokiaľ by ste nám e, vedeli povedať ešte niečo k roadmap e, energie 2050, e, boli by sme veľmi radi. Máme veľmi dlhé investičné cykly, čo sa týka tejto oblasti a mnoho miliard sa investuje teda e, jedným alebo druhým spôsobom, takže e, cestovná mapa by teda mala predstavovať akú, smerni- akú smernicu, aby sme vedeli, e, ktorým smerom sa ten vývoj tu bude uberať. Máme mnoho prihlášok do diskusie. Myslím si, že ak chceme dodržať čas, tak každý bude mať k dispozícii dve minúty. Host Schnellhardt. To ma teraz prekvapilo, že hneď na začiatku môžem vystúpiť. Vážený pán komisár, ďakujem pekne za vaše informácie. Myslím si, že je veľmi dobré, že pravidelne k nám chodíte a že nám prezentujete, aké máte plány. Ja by som začal energetickou účinnosťou. Diskutujeme celkovo o finančnej situácii v Európskej únii. Máme vykonovať úspory, komúny, a verejné orgány neustále hovoria, že nemajú dostatok peňazí, práve ale opatrenia, ktoré sa týkajú energetickej účinnosti, stoja veľmi veľa peňazí. Neviem, aké opatrenia, aké iné opatrenia by sa potom nemali vykonať, keďže je niekde je nutné zabezpečiť prostriedky. Je to zároveň určitý protiklad, že ak chceme vykonať tieto ciele, všetko ostatné znížime, povieme, že ostatné ciele ako zadlženie nás nezaujímajú, alebo máte nejaké iné myšlienky v tejto súvislosti. A druhá vec, ktorá ma zaujíma, je to, že komisia plánuje oznámenie o energetickej bezpečnosti EÚ, čo isté je dôležitá otázka, ale vykonávate tie záťažové testy. Predpokladám, že potom, po týchto záťažových testoch sa odpoja nejaké jadrové elektrárne, ale môže to vôbec európska úroveň e, požadovať, ak sa teda nenaplňa všetky kritéria, aby sa to aby sa to odpojilo. Dôležité je vedieť, či máme dostatok alternatívnych zdrojov energie, aké by to mohli byť. Je tu nejaký časový plán na strane komisie, ktorý sa týka určitých náhradných opatrení a potom systém obchodovania s emisiami. My sme prednedávnom to odsúhlasili na výbore. Hovorili sme, že od roku 2013 pôjde tretí stupeň. Ale keď teraz vlastne vidím celú tú diskusiu, keď vlastne chceme rozvieť aj ďalšie zdroje energie ako uhlie a, a plyn, aby sme mali dostatok energii, tak um, nie je tu nevyhnutnosť nejako upraviť tento systém. A to by bolo všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega. Boli ste veľmi presne. Teraz Kryton Arzenis. Thank you very much, Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, spomenuli ste mnohé veci ja by som chcel otvoriť ďalšiu otázku, ktorá sa týka jadra. Spomínal som to, že na plenárke ide o jadrovú daň. Napríklad sú tu skryté náklady v jadrovej energetike. Dôležité je vykonať porovne s inými zdrojmi energií. Myslím si, že jadro by tak dobre nevyzeralo, keby sa tam všetko za, započítalo. Takže dôležité je zohľadniť aj náklady na jadrový odpad jednoducho nezohľadňujem aj to riziko. Sú tu, by mali byť určité rizikové prémie, rizikové poplatky, takže sú je tu určité znepokojenie na rovni EÚ. Aké sú vaše plány? Plánujete nejakú diskusiu, ktorá by sa týkala zavedenia jadrovej dane? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz Chris Davis. Komisár, zdá sa mi, že dôležitosť ukladania zachytávania uhlíka sa niekde stratila z nášho programu, pretože toľko hovoríme o jadrovej energii. Už ubehlo, ubehli 4 roky, odkedy rada prijala program, kde sa hovorilo, že 12 demonstračných projektov treba, aby fungovalo do roku 2015 a asi nesplníme tento limit, túto lehotu, pretože do roku 2015 12 určite týchto projektov nebude. Napredovanie je veľmi pomalé. Na DG Energy máte asi 6 projektov, ktoré sú podporované hospodárskymi programami, ale niektoré z nich e, sa veľmi nerozvíjajú. Napríklad v Británii niektoré firmy sa venovali len administratíve za ostatné tri mesiace a veľa toho iného neurobili. Máme však pozbudzujúce množstvo prihlášok s prostredníctvom iných finančných prostriedkov cez DG Environment – a tieto peniaze existujú len pretože existuje tento výbor, ktorý ich zabezpečil pre Európu na presne tieto projekty. Moja otázka znie, čo by sme mali urobiť, aby sme rozvinuli, roz, rozvinuli ukladanie a zachytávanie uhlíka CCS. Aké je rozdelenie pravomocí medzi DG Environment, ktoré sa snaží znížiť CO2, a DG Energy, ktoré by malo hrať dôležitú úlohu v týchto veciach, pretože ak chceme mať nízkouhlíkovú energetickú stratégiu, mali by ste prikladať väčšiu e, váhu rozvoju zachytávania a ukladania uhlíka. Ďakujeme. A teraz sa ozve spravodajca k smernici zachytávania a ukladania uhlíka Ratvile Mokunajte. Thank you, Mr. Chairman. Uh, um, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Komisia by mala prezentovať správu, ktorá sa týka medzinárodnej spolupráce energetickej bezpečnosti. Rada sa týmto zaoberá, čakáme závery a tie jasne poukázali na to, akým smerom by sa to malo celé uberať. Moja otázka je bola nasledovná. No, bude sa to týkať jadrovej energetiky. Vy ste hovorili, že je dôležité spolupracovať s tretími štátmi a susedskými štátmi EÚ. Možno by ste mohli nám tomu povedať nejako viac? Možno by ste nám mohli povedať, aká je nálada v tretích štátoch v rámci bilaterálnych rokovaní, na ktorých pracujete alebo chcete pracovať na týchto témach. Dôležité je, aby tretie štáty mali vysoké štandardy v oblasti jadrovej bezpečnosti. Potom je tu možnosť, aby komisia zaoberala pravidlami pre dovoz energie, elektrickej energie. Napríklad mohol by tu byť zákaz e, dovozu jadrovej energie, ktorá by bola vytvorená v elektrárne, ktoré nesplňajú určité štandardy. Toto je bol určitý nástroj, voči tretím štátom, ak by teda nedodržiavali medzinárodné dohody a neuplatňovali by najvyššie štandardy jadrovej bezpečnosti, tým pádom by nemali možnosť predávať svoju elektrickú energiu do Európskej únie. Ďakujem pekne, bola som stručná, aby som poskytla kolegom šancu. Ďakujem pekne. Dokonca tu máme aj litovskú kabínu, mohli ste kľudne hovoriť aj po litovsky. A teraz Žil Parňov. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Vy ste na mňa spravili skutočne veľmi pozitívny dojem. A musím povedať, že to, čo ste tu už povedali v rámci poslanej diskusie, to bolo veľmi zaujímavé. Vy ste vraveli, že je dôležité mať určitú špecifickú politiku, ktorá vyplynie z jadrovej katastrofy. Dôležité je, aby si to osvojila Európska komisia, aby sa takto vytvorila energetická politika v dohľadnej budúcnosti. Je tu teda určitá vôľa mať energetickú politiku do roku 2050, teda vybudať určitú stratégiu. A dnes som získal dojem z toho, čo som si vypočul, že teraz ste hovorili tak, s takým trošku menej výrazným spôsobom, nebolo také dynamické. Chcel by som sa spýtať, Možno, že na vás zatlačili niektoré členské štáty, ktoré sa týkajú tej silnej vôle, ktorú ste prezentovali. Tu ide o to, že tie záťažové testy by sa mali vykonávať nezávisle od samotných členských štátov, od samotných prevádzkovateľov jadrových elektrární. Toto je citlivá otázka v Španielsku. Váhate preto, lebo tu bola takáto požiadavka členských štátov, sú s tým nejaké problémy? No a po druhé, energetická politika spoločenstva. Mm, boli ste koniec koncov na stretnutí, kde bol aj pán Delor, ako aj náš predseda Leinen, boli tam ďalší dôležití aktéry a tam išlo o spoločnú energetickú politiku spoločenstva, respektíve to smerovanie k nej a to, akým smerom máme ísť. Viete, čo sa deje teraz v oblasti jadrovej energetiky, kde sa vypracovávajú nové, alebo pracuje sa na nových zdrojoch energií. A toto je cieľ, ktorý by sme chceli podporiť. Aký je váš názor na túto vôľu niektorých ľudí, ktorých počet stále rastie, aby sa skoncovalo s jadrou energiou? Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani Korin Lepáš. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Môžem skutočne nadviazať na to, čo povedal predrečník je veľmi jasné to, že naše perspektívy, náš náhľad sa musí zmeniť. Musíme zmeniť našu stratégiu do roku 2050, je nutné zabezpečiť potrebné financovanie. No a tu potom vyvstávajú také otázky, ktoré položil predrečník. Je nutné sa zamyslieť nad tým, či existujú nejaké úvahy, pre všetkým, aj čo sa týka finančných prostriedkov, ktoré sa vynakladajú v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou a tak ďalej. Je tu o tie prostriedky, ktoré sa neinvestujú do obnoviteľných zdrojov. Je to vlastne zmene v pomere 1 ku 5. 5 na jadrovú bezpečnosť a 1 diel na obnoviteľné zdroje. Moja prvá otázka, teda máte plány to nejako premyslieť, prepracovať do roku 2000, aby sa to zmenilo do roku 2050, ale nejde iba o to, ide o to, aby sa skutočne vykonávali investície. Potom tu ešte ide o tie offshore platformy. Iste viete, pán komisár, že toto mňa veľmi zaujíma, pracuje na tom náš výbor a aj výbor pre priemysel. Ak som to správne pochopila, hovorili ste, že ešte do leta príjete s návrhom, no a aká je aktuálna situácia, práve čo sa týka uplatňovania právnych predpisov spoločenstva, aké možnosti tu máte v rámci offshore ťažby ropy, Viem, že sme sa tým už zaoberali a dôležité je, aby sa konalo viac v tejto oblasti. Ide tu viaceré projekty, ktoré existujú. Dobre, ja by som teraz navrhol, aby pán komisár zodpovedal prvých 6 otázok a aby sme tu mali konkrétne odpovede. Jedna otázka sa týkala toho, ako je možné finančne zabezpečiť energetickú účinnosť. Takže je to dôležitá oblasť, najdôležitejšia existujúce budovy. To si vyžaduje súkromné zdroje, ako aj verejné zdroje. Je možné to vysvetliť na príklade. Zoberme si taký rodinný dom s plochou 140 m štvorcových, postavený v 60. rokoch. Ak sa to teda z hľadiska energetickej účinnosti opraví od strechy až po, po pivnicu, kde bude mod- zabuntované moderné kúrenie, tak na to potrebujete povedzme 60 až 80 tisíc eur. 500 eur na meter štvorcový je to veľmi dobrá investícia, ale nie samozrejme v účel energie v najbližšom, najbližších rokoch. To bude trvať 30 rokov. Ono sa to vlastne vráti prostredníctvom nižších energetických nákladov. Takáto je rentabilita. Na to isté sa týka aj verejného sektoru. To znamená, že tu v rámci rozpočtov musíme vytvoriť na to určité možnosti na všetkých úrovniach, na komunálnej, regionálnej úrovni, na úrovni členských štátov, ako aj na európskej úrovni. No a čo chceme my ponúknuť? My by sme chceli štruktúrne a kohézne, ako aj regionálne fondy ponúknuť práve na tieto účely. Teraz už je tam určitá obmedzená možnosť využiť ich aj na, e, na obnovu budov, bolo možné takto čerpať prostriedky, aj keď to čerpanie nedosiahlo tie maximá možné v úplných rokoch. To znamená, že z hľadiska rozpočtu EÚ bez dodatočných zdrojov a bez, to znamená bez finančných problémov by sme mohli aktivizovať tieto prostriedky, mohli by sa čerpať na 100%, pričom by sa tie prostriedky použili pre energetickú účinnosť. To, z hľadiska verejného sektoru je dôležité, aby sa robili také veci, ktoré nie sú viditeľné. To znamená, že nie, aby boli nejaké pekné námestia, nové, nová dlažba, ale dôležité dosiahnuť účinnosť v budovách. Toto si vyžaduje aj určitú ochotu zodpovedných aktérov, to znamená, že starostov, ministrov, toto je pre mňa prioritná téma. Tu nejde o viac peňazí, je tu o presunutie prostriedkov, Menu, menu, meno účelu verejných prostriedkov a presunutie do tejto oblasti. Čo sa týka ETS a priemyselnej politiky. V lete sa obrátime na parlament s našimi úvahami ohľadne ETS po roku 2013 aj teraz už môžem povedať, že tam prebieha určitý spor, určitý boj, ktorý priemyselný sektor, cementárne, alebo chemický priemysel, alebo oceliárne. Oni sa zoberajú tým, aké majú emisie, akým spôsobom si to e, môžu pokryť náklady. Dôležité, aby sme pokračovali v našom systéme. Je to dôležitý európsky nástroj, aj keď Ostatné regióny sveta sa neriadia našim príkladom. E, ešte treba dostatočne presvedčiť, aby sa vytvoril globálny systém ETS. Dôležité, aby ten systém bol konfigurovaný tak, aby žiadne hospodárske odvetvie nemalo nevinutný dôvod opustiť Európu. Lebo ochrane klím neprospeje, ak nejaký priemyselný podnik od nás odíde, a mimo Európskej únie môže emitovať na 100%, nebude mať žiadne náklady, nebude mať žiadne príjmy a okrem toho zaniknú pracovné miesta. Takže to je veľmi zložitá situácia. Ja by som chcel, aby sa v ETS pokračovalo, ale malo by to byť e, vytvorené s takou flexibilitou, aby žiadny významný zamestnávateľ nemusel opustiť Európu, lebo aj napriek tomu by sa produkovalo, jednoducho nezruší sa produkcia a ja budem veľmi rád, keď bude sa u nás produkovať v rámci našich štandardov, my z toho budeme mať príjmy a takto dosiahneme viac e, z hľadiska klímy, budeme tu mať daňové príjmy a bude dôležité to, že tá pridaná hodnota bude u nás. Potom tu bola položená otázka, aké zmeny vyplývajú z hrozných udalostí v Japonsku. Čo teda vyplýva pre našu eh, bezpečnosť dodávok energie a pre náš energetický mix. Ak iba v úvodzovkách 8 jadrových elektrární v Nemecku sa odpojí v rámci moratória, alebo ak by sa odpojili z dlhodobého hľadiska na dlhodobo, s čím viac menej môžeme rátať, tak by to znamenalo, že 7 až 8 nemeckého energetického mixu a je to vlastne pokles od 7 v rámci Nemecka a 2 v rámci EÚ. Takže nie je tu žiadny problém s dodávkami. Môžeme si položiť otázku, že či podobný vývoj nastane v iných členských štátoch. No a toto práve pozorujeme. Aj keď tento vývoj chceme samozrejme zohľadniť v rámci našej energetickej cestovnej mape. Chceme to zohľadniť v rámci scenárov, je tu alternatívne možnosti pre obdobie po roku 2020 a pre 10 ročia potom. V súčasnosti sledujem veľmi intenzívne diskusiu v rámci rady ohľadne energie a vidíme, že v žiadnom inom členskom štáte EÚ z celkovo 14 členských štátov, ktoré majú jadrovú energiu, nesmeruje diskusia smerom k skráteniu skráteniu obdobia, počas ktorého je možné prevádzkovať jadrové elektrárne. Teda nie je taký vývoj ako v Nemecku. Nevidíme tu žiadnu zmenu, napríklad vo Francúzsku, alebo napríklad v Británii, alebo napríklad v Španielsku, kde skutočne jadrová energia zohráva dôležitú úlohu Vieme, že vo Švečersku je moratórium, to znamená, že vlastne v našom susedstve sledujeme, že v Taliansku sa zastavil proces vytvárania jadrových elektrární, zastavilo sa to na rok na dva. V Polsku vieme, že napríklad je, sa ďalej plánuje príprava jadrovej elektrárne. Takže odlednosť od toho, čo by sme si samozrejme mohli želať, jednotlivých štátoch aké sú tam teda preferencie. Nevidíme zatiaľ žiadne rozsiahle zmeny, ktoré sa týkajú e, produkcie elektrického prúdu na celom trhu EÚ. Spomínali ste otázku započítavania všetkých nákladov. Je to veľmi zaujímavá otázka. A skutočne pri jadrovej energii na začiatku, pred 40-50 rokmi, výskum bol financovaný, subvencionovaný verejným sektorom. V súčasnosti je otázka ručenia riešená tak, že pre tie najhoršie prípady, pre tie veľké jadrové nehody, neexistuje pomoc dostatočných poistiek. V členských štátoch je určitá povinnosť ručenia. Najvyššia miera ručenia v Nemecku je to 2,5 miliardy eur. Konec konco všetky podniky ručia svojim imaním, svojim majetkom, ale čo sa týka kapitalizácie energetických podnikov, tak keď si to porovnáme s tým najhorším možným, najhoršou možnou nehodou, ktorá môže nastať, tak ten pomer je relatívne malý. No a potom, čo sa týka konečného skladovania jadrového odpadu, tak vieme, že tam sú nedostatočné rezervy. To vyplýva z národnej legislatívy. No. A na druhej strane zase ťažko nájdeme nejakú energiu, kde by sa, kde by sa po 70 ročiach nejako nevykonali dôležité subvencie Napríklad zoberme sa na uhlie v Nemecku alebo v Španielsku, tak bez verejných prostriedkov by to jednoducho nefungovalo. No a potom pozrieme si aj, ako je to v prípade obnoviteľných zdrojov energie. Aj tam sú subvencie, sú tam príslušné zákony, príslušné príplatky, keď sa energie dodáva do siete. Pri obnoviteľných zdrojoch je dôležité, aby tá podpora bola taká efektívna, aby sa využívali tak efektívne, aby bolo možné vzhľadom na trhový vývoj zabezpečiť to, aby to fungovalo bez subvencií. Pri vodnej energii to určite funguje, pri veternej energii v dohľadnej dobe to môže fungovať a pri solárnej energii to nás sa to podarí, ak sa využijú dobré lokality. To znamená, že dôležité je, vypracovať a využívať európske stratégie v tejto oblasti. Ste sa pýtali na jadrovú daň. V súčasnosti zažívame nasledovné. Jeden kolega príde s jadrovou daňou, potom ďalší príde s návrhom na daň z finančných transakcií, alebo potom čo sa týka eh, palív v leteckej doprave, aby sa aj to viac zdaňovalo daň z kerozínu, ale počas môjho života som, ja som si zvolil taký prístup, že musím byť realistom. Musíme si uvedomiť, že pre každú európsku daň potrebujeme jednohlasnosť. Pravdepodobne pri 27 vládach v oblasti finančných transakcií a ich zdaňovania iste nájdete nejakú vládu, ktorá, či to chceme alebo nie, jednoducho sa pozerá zržanlivo na nejaké kompetencie Európskej únie v oblasti zavádzania daní a vyberania daní. To znamená, že čo sa týka energii a ich zdaňovania, nevidím tu žiadnu veľkú šancu. CCS, áno, pracujeme na tom. Veľmi pozorne sledujeme to, či členské štáty do leta transponujú smernicu o CCS do národnej legislatívy. Ja som už povedal v Nemecku, že aj keď v Nemecku vlastne už Bundestag sa tým zaoberá dva roky a ak to neprejde, tak zahájime príslušné kroky a takto zatlačíme na štáty, ktoré sú v omeškaní. Potom, čo sa týka tých šiestich veľkých modelov, modelov kde sú tie subvencie zabezpečené, podľa mňa sa to vyvíja dobre, čo sa týka tých demonstračných projektov, tak oni bežia a ja pevne verím, že do roku 2015 budem mať potrebné poznatky z týchto modelov. Toto váš parlament považoval za dôležité a potom z toho môžeme pristúpiť dlhodobému využívaniu uhlia a môžeme zabrániť emisiám v priemysle, ako aj v plynových elektrárniach. Samozrejme, bude to mať aj politické, ako aj ekonomické dôsledky. A teraz zahraničná politika prepojená s energetikou. Vedieme diskusiu s ruskými partnermi a sme v kontakte aj s partnermi na Ukrajine. A predpokladáme, že oni si osvoja naše záťažové testy. Budúci týždeň budeme rokovať so Švajčiarskom a potom aj mm, pošleme písomnú pozvánku ďalším dvom štátom. Táto téma, ktorá sa týka elektriny v Estonsku, Lotyšsku, Litve, Rusku, Bielorusku a v Kaliningrade. Toto je veľmi relevantná téma, veľmi citlivá. Prečo? Jednoducho preto, že tieto štáty chcú znižiť svoju závislosť od Ruska, čo sa týka elektriny, ako aj plynu. Preto tá úvaha vytvoriť jadrovú elektráreň v, e, v Litve je takto odôvodnená. Aj v Kaliningrade pripravujú nové jadrovú elektráreň. Rusi ako aj Európania vlastne ch- chceme mať e, otvorené obchodné vzťahy. Takže najlepšie je to v rámci, riešiť v rámci VTO. E, voľnosť pohybu pre tovary, uhlie potrebujeme a dovážeme ho z Ruska ropa to isté. Plyn potrebujeme čoraz viac. A v prípade elektriny sa tomu bránime. Takže dôležitá je otázka dôveryhodnosti a ja si myslím, že iba takto je možné zabezpečiť najvyššie bezpečnostné štandardy. Dôležité je, aby sme my vymohli v Kaliningrade najvyššie bezpečnostné štandardy. Ale jasné, že ak chceme, aby v Kaliningrade sa uplatili najvyššie bezpečnostné štandardy, a ak by sme boli teda ochotní, spomenie, poviem to tak, že ak by teda nastala tá možnosť najvyšších štandardov, tak si musíme uvedomiť, že trhové hodnotenie jadrovej elektrárne v Litve bolo samozrejme úplne zmenené. Je to zložitá situácia, budeme sa musieť rozhodnúť buď teda najvyššie štandardy, ktoré vynútime v Kaliningrade a potom sa otvorí trh s elektrinou v regióne, alebo ten trh zostane uzatvorení. Z Ruska budeme dovážať iba plyn, ropu a uhlie, čím vzniká lepšia šanca pre jadrovú energiu na jadrovú elektrárne v tomto regióne. Pre Polsko je to dôležitá otázka. Polsko ako priamy sused si nie je istý, isté, či uprednosť, či by neuprednostnilo radšej dovoz elektriny z susedných štátov. No a zaťažové testy. Musím povedať, že nám sa podarilo dosiahnuť v posledných dňoch to, že Európska rada schválila záťažové testy. Nedalo sa s tým rátať od začiatku, bol tam veľký odpor. No a všetky členské štáty dobrovoľne povedali, že akceptujú záťažové testy. No a teraz dôležité sa opierať o fakty. To znamená, že je dôležité je mať transparentný postup, ktorý musia rešpektovať členské štáty. No a v zásade ide iba o nasledovné. V Lisabonskej zmluve je uvedené, že energetický mix je vecou členských štátov. No a poviem to tak priateľsky. Ja ako, som ako páka mm, ako páka nemôžem byť použiteľný voči národným parlamentom. To, čo sa vám nepodarí dosiahnuť v Paríži, to ja vám, tom vám ja asi veľmi nepomôžem. Ja sa opieram o zákony a musíme jednoducho akceptovať to, že energetický mix zostane naďalej v rukách členských štátov. Napriek tomu by som nebol nejaký pesimista. Dosiahol, dosiahol sa nám už určitý prelom 20 obnoviteľných energií. To, čo musí prísť v najbližších rokoch, to, čo budeme kontrolovať správami o pokroku, a tam, kde sme dosiahli pokrok, predsa tých 20 znamená, kde už iba 80 energii ostane, e, ostane súčasťou energetického mixu, o ktorom rozhodujú členské štáty. Keď z toho vylúčime dopravu a keď sa zameriame iba na elektrinu, to čo každého zaujíma, lebo v elektrine znamená e, keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch, keď teda má byť 20%, tak to je vlastne 30% biomasa, geotermická energia, veterná energia, vodná energia, to znamená, že v najbližších rokoch 30 elektrickej energie členských štátov bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Tým pádom obnoviteľné zdroje v najbližších troch rokoch e, vlastne, bude sa pra, vlastne predbehnú uhlie ako jadrovú energiu a budú najdôležitejším aspektom v rámci energie od roku 2020. A čo sa týka tej cestovnej mapy, e, Tiež chceme urobiť e, návrh, teda plánovanie je v každom prípade v oblasti energetiky dôležité. To znamená, v roku 2025 e, to bude 40 alebo viacej, čo sa týka výroby prúdu z obnoviteľných zdrojov. A každé 1 e, nárastu bude závisieť od toho, ako rozhodnú jednotlivé e, členské štáty. To znamená, že ide o e, článok 41.90, ide o kontrolu na európskej úrovni, kde sa táto kontrola presúva. Ten prielom sa nám podarí potom, e, keď budeme môcť počítať s paneurópskou energetickou štruktúrou, možno, že sa ešte pamätáte, pred eh, pol rokom ste schválili smernici o zásobovaní eh, plynom. 30 eh, spotreby plynu musí byť skladovateľný. Mám takú predstavu, že v našej generácii budeme mať smernicu o zásobovaní plynom. To znamená, zásobovanie Európy budeme môcť e, nejakým spôsobom e, skladovať, e, či už je to premietnuté na vodíkové zásoby alebo proste nejaké iné zásoby. Skrátka ide o to, túto skladovateľnosť zásob plynu a pokiaľ niečo podobné bude možné aj v oblasti elektrickej energie budeme nezávislí. Rovnako ako sme e, nezávislí v e, oblasti e, nafty. Pán komisár Ettinger, ďakujem. 20 minút ste potrebovali na to, aby ste zodpovedali otázky, ktoré položili kolegovia. Žiaľ, ten čas, e, ktorý e, sme mali e, pre vás k dispozícii, uplynul, takže prosím o ospravedlnenie u všetkých tých, ktorí sa nedostali k tomu, aby mohli položiť otázky. Veľa sme toho počuli, táto téma nás bude naďalej zamestnávať. Tento výbor energetickú mapu, cestovnú mapu 2050 bude veľmi pozorne sledovať ako ste sám povedali, e, cesta obnoviteľných energií je cesta, ktorú sme e, takisto neustále sledovali. Takže budúcnosť e, energií je zameraná na energie, ktoré budú predovšetkým čistými energiami. Tiež ste spomenuli lehoty energetická účinnosť je e, zdrojom, ktorý budeme musieť e, v budúcnosti vyčerpať úplne. Ďakujem teda za to, že ste prišli medzi nás. A čo sa týka ešte tých termínov e, v máji, pokiaľ ide o záťažové testy, tieto termíny radi prijímame. Ďakujem. So, liebe Kollegen, milé kolegyne a kolegovia. Presne môžeme teda pokračovať v našom e, programe. Ja som si myslel, že bude existovať ešte druhé kolo, ale z časových dôvodov e, to nebolo e, možné. Veľmi ľutujem, do 15. hodiny sme mali termín. Pokračujeme teda našim ďalším bodom. Ide o správu pani Dagmarot Perenc, e, e, právne predpisy EÚ o prenosných spongiformných encefalopatiách PSE. Dagmar nám presne povie, e, čo táto skratka znamená a takisto o súvisiacu kontrolu výživia potravín s tým súvisiacu. Ďakujem, pán predseda. E, tá e, skrátka PSE znamená prenosné e, formné encefalopatie. Ide o mozgové ochorenie. Obávam sa, že aj ja začnem Ide o druhú cestovnú mapu komisie kde nejde len o prenosné spongiformné encefalopatie. Vidíte, že už ani ja to nedokážem zopakovať. Kolega z komisie by mi snať e, mohol pomôcť, ale nevidím ho. Skrátka hovoríme o celej oblasti e, pre oblasť hospodárskych zvierat, ktoré môžu dostať e, túto chorobu, to znamená kozy a ovce, samozrejme aj iné užitkové zvieratá. Komisia teda po našom zákonodárstve e, k BSE e, z 80. rokov 98 a 99 reagovala na momentálnu situáciu, zohľadnila zmeny a priplavila novú cestovnú mapu táto správa sa e, práve s touto cestovnou mapou zaoberá. Cieľom týchto e, cestovných map je, že sa majú zaoberať tým, aké účinné sú testy BSE, aký, vek má byť, aký má byť vek zvierat, ktoré majú byť testované, Eh, či sa má odstrániť rizikový materiál, čo vlastne je rizikový materiál u hospodárskych zvierat a ako sa zaobchádza so stádami, kde sa eh, toto ochorenie vyskytne. Takže toľko k tej cestovnej mape 2 Európskej komisie. K tomu ešte pristupuje skutočnosť, že Európska komisia svoj návrh E, hovorí aj o pláne e, e, krmenia týchto hospodárskych zvierat, predovšetkým s prežúvavcov na neprežúvavce. Momentálna situácia, máme tu jasné základarstvo, čo sa týka rizikových materiálov v dodatku 5. Európska komisia sa presne e, drží e, tohoto materiálu. E, pravdepodobne bude vypracované dopar- doporučenie. E, ale čo sa týka toho rizikového materiálu, tam asi k veľkým zmenám nedojde. Dovolte mi teda, aby som e, povedala niekoľko slov o e, jednotlivých e, bodoch cestovnej mapy. E, najprv ako ja osobne túto cestovnú mapu vidím. Myslím si, že e, práca Európskej komisie bola dobrá. Nie vždycky vo všetkých bodoch e, s e, Európskou komisiou súhlasím, ale pokiaľ berieme predchádzajúce komisie do úvahy, teda v 90. rokoch, tam sa situácia zmenila, komisia v minulosti teda e, tento postoj nebol jednotný, tu sa ale situácia e, zmenila v priebehu e, rokov. Pozrieme sa na to ale konkrétne v jednotlivých bodoch. Chcem ešte pripomenúť, o koľko prípadoch BSE hovoríme v roku 2009 sa robilo sčítanie, hovoríme e, tu o 67 prípadoch v celej Európskej únii. To je vlastne aj prvá časť kontrola BSE, to sú body číslo 3 a 6 mojej správy. Zvýšenie e, hrani, vekovej hranice u testov u týchto zvierat e, viac na vedomie, beriem na vedomie, to znamená e, vek vyšší ako 72 e, dní. My sme sa pozreli na celý postup komitológie, zvažovali sme, či je potrebné tam niečo meniť. Ja som bola vtedy presvedčená, že za určitých e, podmienok je oprávnené zvýšenie tejto vekovej hranice, takže ten ročný program kontrol je e, spracovaný tak, že jednotlivé e, prípady, ako aj kontroly e, sú správne podchytené. Okrem toho sa teda aktualizuje teda aj tá nárast tej vekovej hranice. V piatich zostávajúcich členských št- krajinách. My sme hovorili zatiaľ o 22 členských krajinách, takže 5 e, členských krajín, Polsko, e, e, Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko nám zatiaľ chýbali. To znamená, že tú vekovú hranicu budeme môcť zvýšiť jedne vtedy, ak budeme mať vyhodnotenie všetkých rizik, čo zatiaľ nemáme pretože u e, nových členských e, štátov sa pomerne neskoro zabezpečil zákaz e, krmenia týmito krmivami u prežúvavcov. Tento posledný test, ktorý sa uskutočnil, E, sa manifestuje práve aj v tej odlišnej vekovej hranici. Ale myslím si, že zatiaľ je to e, tak v poriadku. Mám niekedy problémy s ďalším zvyšovaním vekovej hranice u kontroly, u kontrol, ktoré sa robia u hospodárskych, teda účitkových e, zvierat v roku 2009 sme mali jeden jediný prípad v Českej republike vo veku 48 až 49 mesiacov. Väčšina bez prípadov sa vyskytla u e, čerstvo zabitých zvierat alebo u zvierat, ktoré iným e, spôsobom prisuli o život a to vo veku od 16 mesiacov smerom nahor. Pokiaľ však vôbec sa ešte BSE prípady vyskytujú, e, som veľmi opatrná, čo sa týka zvyšovania vekovej e, hranice. U námakových kontrol, ktoré sa, s ktorými sa počíta e, až do roku 2013, do januára 2013 a myslím si, že aj komisia by tu mala postupovať veľmi opatrne. Bod, o ktorom budeme zvlášť diskutovať, je e, e, e kontrola e, krmenia týmto e, krmivom. Pred mnohými rokmi sme sa dohodli, že bude existovať zákaz E, krmenia e, krmivom, ktoré obsahuje e, bielkoviny, predovšetkým na hospodárskych dvoroch u zvierat, ktoré v minulosti dostávali živočišnú múčku v krmive, to znamená krmivo, ktoré obsahovalo aj zvyšky E, z zvierat, e, e, ktoré sa dostali na porážku. Pravdepodobne dnes je situácia taká, že asi polovicu z týchto zvierat požívame potom v potravinách. Zvyšok sa v minulosti spracovával na, ži- na živočišnú múčku od eh, kedy sa vyskytlo BSE, to BS, táto BSE choroba vznikla tým, že prežúvavce e, dostávali ako krmivo e, takúto e, znečistenú živočíšnu múčku. pokiaľ s, takže E, tí, ktorí, e, poskyt, ktorí e, používali toto krmivo, preživovavci sú bylinožravce, to znamená vegetariáni. To znamená, že to krmenie tých preživovcov týmito bielkovinami nemalo byť dovolené ľudia na hospodárskych dvoroch vedia veľmi dobre, čo sa ako krmivo pre ich hospodárske zvieratá použiť môže alebo nie. E, páni Paulsen a pán e, Schnellhardt sa zaoberali touto problematikou a hovorili o nebezpečenstve určitých systémov. Takže dlhé roky sme nepoužívali e, bielko živočišné bielkoviny e, pre e, tieto užitkové zvieratá ako krmivo. E, pred, istým dobou, pred určitou dobou sme mali tiež diskusiu na tejto téme. Pán Tabajdy zaujal stanovisko. Záver bol, že je potrebné poskytnúť dostatok živočišných bielkovín E, predovšetkým e, tým hospodárskym zvieratám, ktoré to potrebujú. Alternatívou by bolo e, používať geneticky modifikovanú soju. Komisia v rámci cestovnej mapy navrhuje zákaz používania takého krmiva vie veľmi dobre, e, aká emocionalita sa proste za tým skrýva. Ja to viem takisto, ale napriek tomu som vždy tvrdila, že emócie sú síce na istom mieste e, e, síce veľmi pekné, ale nemali by sprevádzať našu politickú činnosť. Preto navrhujem, aby skrmovanie živočíšnej múčky bolo u prežúvavcov e, povolené a síce za určitých okolností. Ja som sa už tešila, že ma budete podporovať. Takže opakujem, že navrhujem to e, za určitých podmienok. Navrhujem to za tých podmienok, že sa zaručí to, že budeme sledovať e, to, ako sa e, získava táto e, živočišná múčka v rokoch 97-98 sme k tomu pripravili príslušné právne predpisy. To znamená termické spracovanie ktoré je ešte stále platnou e, normou. Pozerám sa na kolegov, ktorý vie, o čom hovorím. Táto metóda počíta s tým, že e, živočíšny odpad sa na určitú dobu, asi na 10 minút, e, spracováva pod určitou teplotou a pod určitým tlakom. Vtedy, keď toto skrmovanie bolo ešte povolené, Samozrejme, e, len e, u, platilo to len u zdravých zvierat, e, z tých sa potom vyrobila táto živočišná múčka. Ja teda navrhujem, aby sa táto metóda použila. Ďalej žiadam, aby sme trvali na zákaze kanibalizmu. Aj tu opäť opakujem, že ide o emócie. Pokiaľ E, prasce e, skonzumujú e, ako krmivo živočišnú múčku z prasiat nemožno tu vylúčiť krížovú kontamináciu. Živočišná múčka sa vyrába z odpadov z bytunku, z prasiat a z hydiny. ja som položila otázku, prečo e, je táto expovina e, vyňatá a ako odpoveď som dostala, že ide o určité produkty, kde máme isté obavy. Ak sa ešte postaráme o to, aby boli aj e, výroba, ako aj doprava od seba oddelené, tak sa dostávame e, k bodu, kde je možné opätovne využívať e, živočišnú múčku. Je potrebné zabezpečiť predovšetkým to, aby komisia mala možnosť kontrolu e, importov, predovšetkým bielkovín, aj tu platia tie isté požiadavky. Okrem toho očakávam, že nebude zavedená toleran- hodnota tolerancie e, pre tieto e, bielkoviny e, pre prežúvavce. V odstavci 13 a 14 hovorím o tom, že očakávam, že Európska komisia z SM E, zoznam e, ponechá. Ide predovšetkým o rizika, aby nedošlo k žiadnemu oslabeniu tohoto zákazu. Záverom ešte v bodoch 15 a 17 hovorím o výskume predovšetkým e, ide o klusavku u oviec. Hovorím okrem iného o tom, že e, je potrebné podporiť e, prebiehajúce výskumné práce, hlavne čo sa týka testov PSE. Ďalej hovorím o niekoľkých bodoch. Presne sú to tri body, ktoré nie sú obsiahnuté v cestovnej mape. E, je to e, bezpečnosť e, potravín a krmí. Poukazujem na to, že tu existuje pozitívny trend, čo sa týka zisťovania BSE prípadov a systém, ďalej hovorím o systéme kontroly v Európskej únii a e, systému, systéme monitoringu v Európskej únii o tom, že je tento systém v poriadku, ale v niektorých krajinách predsa len naďalej existuje veľmi nízka kvalita tohoto systému. Tam sú určité poznámky k oficiálnym kontrolám v jednotlivých členských krajinách. A potom je tam ešte moja obľúbená téma, ktoré, e, hovorí, ktorá hovorí o separovanom e, mese. E, to e, je e, meso, ktoré je odfrezované prakticky od kostí. Myslím si, že máme dostatok e, mesa v Európskej únii. Nemusíme skutočne posledné šlachy odfrezovať z kostí, ale naďalej proste sa toto meso e, používa pre e, lacné e, salámové výrobky. Som presvedčená o tom, že právne predpisy v Európskej únii, čo sa týka tohoto separovaného mesa sú v poriadku a cieľom by malo byť skôr preskúmať definíciu aby sme mali najprv len tú e, definíciu a potom potrebujeme samozrejme označenie. Pokiaľ by tamto označenie bolo, mnohí ľudia by tieto produkty e, nekupovali. E, čo sa týka rybej múčky a hodnoty dioxínu, e, tieto hodnoty e, sú prispôsobené, tak povediac, e, e, tej e, zkrátka tým limitom, ktoré sú e, povolené. V bode 22 hovorím o tom, že potrebujeme e, hygienické e, ustanovenia v hlavne tam, kde sa používajú živočíšne bielkoviny kde je potrebné zaručiť podmienky sterilizácie a zabudla som ešte na e, bod 18. E, Doper, doposiaľ bola situácia taká, že pokiaľ sa v stáde vyskytol prípod BSE, tak e, bolo potrebné e, vykinožiť celé stádo. Iba v niektorých prípadoch e, členská šta, e, krajina polo, podala žiadosť aby bolo možné toto stádo uchovať pri živote do konca svojho produktívneho e, veku. E, niekedy bolo možné takúto výnimku e, povoliť. Máme tu jeden jediný bod, ktorý ja odmietam. Momentálna situácia, čo sa týka BSE, E, tá e, je taká, že s ňou e, možno súhlasiť, pokiaľ teda ide o tie rizikové skupiny u stát, ktoré sú nakazené, kde sa nachádza proste prípad nakazenia BSE Chcela by som sa záverom poďakovať u môjho sekretariátu. Všetko to, čo som ja chcela po obsahovej stránke v tejto správe mať, e, mi e, tam e, skutočne zapracovali, takže chcela by som sa poďakovať za vynikajúcu prácu aj sekretariátu. Merci beaucoup, euh, Madame roth pour ce rapport. Euh... Ďakujem pekne. pani Roth-Berant, za naozaj obsažnú a vyváženú správu. A teraz dávam slovo tieňovými spravodajcami. Pán Šnelhard je prvý z nich. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, dámy a páni, myslím si, že je dôležité, aby sa predložila druhá cestovná mapa, ktorá sa týka TSE a BSE. To sú tie ochorenia, ktorými sme sa v posledných rokoch zaoberali intenzívne. Pozrieme si to obdobie po roku 1990, kedy sme vykonali skutočne výbornú prácu ako parlament a musím povedať, že veľmi rýchlo sme dokázali zmeniť postupy v rámci Európskej únie teraz vidíme pozitívny výsledok a jednoducho máme možnosť skonštatovať, že počet ochorení rapidne klesol a že tu samozrejme máme úplne novú situáciu a myslím si, že sa musíme zamysle zamyslieť nad tým, či tieto pozitívne výsledky by nemali sa odzrkadliť aj v legislatívnych opatreniach. Ide o to, aby sme tu nemali tak prísne predpisy, ktoré podľa môjho názoru až nie sú nevyhnutné. Samozrejme, ale dôležité je, aby sme mysleli na ochranu verejného zdravia našich občanov. Samozrejme, musíme dbať aj na zdravie zvierat. To je základný predpoklad, preto si myslím, že ten návrh našej spravodajkyne veľmi dobre vystihuje tento aspekt vo viacerých oblastiach. Čo sa týka monitorovania BSE, ja by som sa na to nepozeral tak prísne, čo sa týka zvýšenia veku zvierat. V posledných rokoch sme vykonali mnohé, mnohé, mnohé prieskumy. Je to dôležité z hľadiska nákladov. Ja musím povedať, že ale keď ide o zdravie ľudí a zvierat, jednoducho argument nákladov neobstojí. Ešte stále tu máme vysoký podiel testov a prieskumov, ktoré nevedú žiadnym výsledkom. To znamená, že čo sa týka zvýšenia veku, ja by som bol veľkorysejší, ja sa na to nepozerám tak prísne ako pani spravodajkyňa, samozrejme môžeme o tom hovoriť a musím sa zhodnúť na tom, čo je možné a čo nie. A považujem za dôležité, aby sme ešte raz o tom hovorili. Čo sa týka zákazu skrmovania, ja by som to videl ako ťažisko mojej práce. Ide o to, aby nariadenie, ktoré sa pri nedávnom schválilo, ktoré sa týka tzv. vedľajších produktov, vedľajších živočíšnych produktov, ide o to, aby sme prevzali tie ustanovenia, aby sme to tam zahrnuli a tu samozrejme súhlasím s vami, bytunky musia podliehať kontrole, povolovaniu, aj tie transportné cesty musia byť tiež e, bezpečné. Dôležité je vylúčiť kanibalizmus a ja si myslím nielen z krátkodobého hľadiska, že je dôležité v budúcnosti zabezpečiť to, aby prežúvavce nedostávali také krmivo, ktoré obsahuje živočíšne bielkoviny. To by som chcel vlastne tam mať do budúcnosti. Jednoducho ide tu o to, že takéto krmivo, keby dostávali e, dostávali medzi dobytok, tak vlastne to nezodpovedá ich anatomickým predpokladom. Napriek tomu by som považoval za dôležité, aby sme, aby sme si premysleli to, že čo sa týka krmiva pre, pre prežúvalcov, aby tam nebola určitá nízka tolerančná hranica, súvisí to s produkčnými metódami a ich priebehom. Nejde o to, aby sme dosiahli tú hranicu, aby sa tam pridávali živočišné bielkoviny, to sú otázky samotnej produkcie, kde jednoducho nie je možné zabrániť tomu, aby sa niečo dostalo do krmiva. Preto by som to považoval za možné, aby tam bola takáto hranica. Čo sa týka výskumu, áno, súhlasím plne so spravodajkyňou. Ja som zvedavý, čo nám povie komisia pred rokmi v rámci prvej úpravy, ktorú sme tu schvalovali. V súvislosti s ovcami sa hovorila o tom, že prostredníctvom kríženia by sa mohlo dosiahnuť určité, určité zniženie tých ochorení. Mne by zaujímalo, či sa dosiahli nejaké výsledky, bolo by dobre, keby nám to povedali. A teraz porážanie celých stát, podľa mňa to nie je nevyhnutné. Nikdy sa to neukázalo ako pozitívne a jednoducho z hľadiska ochrany zvierat si to nemôžeme ani dovoliť pri tých stavoch, ktoré máme, aby sme vlastne celé stáda porážali jedne, pretože sa medzi nimi nachádza zviera, pri ktorom bol určitý nález. Nie je tu akútne choroby, je tu vlastne iba o to, že sa v rámci e, testov niečo zistilo. Podľa môjho názoru by bolo dôležité tú vec trošku uvoľniť, aby sme sa prispôsobili lepšie realite. Samozrejme, je to otázka ktorú, v rámci ktorej by sme mali zodpovedať otázky, ktoré sa týkajú aj bioplynu, ako aj dioxínov, či toto vôbec spadá do tej témy. Podľa mňa nie, samozrejme možné je o tom diskutovať, ale čo sa týka dioxínu a keď sa požaduje, aby hraničné hodnoty sa nejakým spôsobom upravili, ide o to, že v roku 1999, keď v Belgicku vypukol škandál s dioxínmi, preto sme stanovili hraničnú hodnotu a myslím si, že tá je taká prísna, že v rámci existujúcich kontaminácií, ktoré vzniknú prostredníctvom rozličných spalovní, myslím si, že túto hranicu už nemôžeme upraviť, lebo potom by tam bolo riziko, že jednoducho krávy by nemohli ísť na pašu, lebo by boli ohrozené dioxidmi. No a čo sa týka mesa zo separátorov, viete, pani Rodberin, že som bol vždy taký obozretný, ale samozrejme môžeme o tom hovoriť, či si by sa to mohlo zakázať alebo nie, preto ja si myslím, že možno a to nie je také nevyhnutné, ale označovanie, podľa mňa to je niečo, čo by sme bez problémov dokázali podporiť. Myslím že správa celkovo je dobrá, dobre reaguje na aktuálnu situáciu, iste sa podarí ušetriť aj náklady bez toho, že by sme nejakým spôsobom ohrozili zdravie. Ďakujem pekne, pán Schnellhardt. Pani Paulson. Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Myslím si, že je to takmer historického hľadiska zaujímavé si prečítať tento dokument, ja som sedela v tomto výbore, keď sme sa tým zaoberali, keď sme sa zaoberali chorobou šalných kráv, zaoberali sme sa otázkami hygieny a ako vždy, toto je skutočne veľmi kvalitný text, ako vždy, keď na tom pracuje pani Rod Berend. Musím povedať, ja nemám žiadny problém s tým, čo je uvedené v tejto správe, ale ja si myslím, že skutočne nastal čas, aby sme sa tým opätovne zaoberali Tak, ako je to uvedené v dokumente, jednoducho máme tu veľký nedostatok v oblasti krmovín, ktoré obsahujú proteín. To si musíme uvedomiť. A čo sa týka sliepok alebo ošípaných, tak nemôžeme mať žiadne pochybnosti, či sú šesťravci alebo nie. Jednoducho prirodzenej Jednoducho v prírode jedia to, čo má k dispozícii, aj keď e, jedia, e, jedia e, rastlinnú potravu, živia sa napríklad aj živočíšnou potravou. Potom je to zákaz kanibalizmu, teda cirkulácia vnútrodruhových proteínov. Súhlasím s tým, aby to nebolo povolené. Musím povedať, že nie som si istá, či dnes nemáme nejaké metódy na to, aby sme vedeli odlíšiť jeden druh proteínu od druhého. Podľa mňa by tu mala byť nejaká kontrola na konci vlastne prvúčného reťazca. Je to zložitá situácia, aby sa to podarilo odlíšiť. To znamená, že mal, mala by tam byť nejaká e, náhodná kontrola, nejaký mechanizmus, ktorý by sa nachádzal na konci celého procesu ako pán Schnellhardt povedal, povedal prešúvavce nie sú iba vegetariáni, sú vlastne vegáni, oni nejedia nič, čo, čo je živočišného pôvodu. No a potom, čo sa týka potravinovej bezpečnosti a bezpečnosti krmovín. Bola by som veľmi rada, ak by bolo možné požiadať komisiu o to, aby sme dostali, aby sa vykonala dôkladná štúdia toho, ako vôbec prebiehajú kontroly v jednotlivých členských štátoch. Lebo ako spravodajkyňa pre nariadenie o kontrolách musím uznať, že som šokovaná, skutočne. Keď e, vidím, ako vlastne prebiehajú kontroly v oblasti potrebných skutočnosti. Keď sme na tomto pracovali, tak sme vlastne vychádzali z toho, že toto je posudzovanie rizika a že to by mal byť výborný spôsob na to, ako je možné sa prispôsobiť danej realite. Vieme, že sú tam obrovské rozdiely e, medzi tými členskými štátmi. No a ja si myslím, že mali by sme zmeniť myslenie, ktoré sa týka posudzovania rizika. Možno, že si to vyžaduje lepšie vzdelávanie, možno si to vyžaduje prísnejšie a detailnejšie pravidlá, ktoré by sa týkali toho, čo je riziko, čo je rizikové. Je to veľmi zložité pre mnohých inšpektorov pochopiť rozdiel medzi tým, čo je relatívne e, čo je, nie je, nie je bez, nebezpečné, čo je relatívne nebezpečné, medzi tým, čo je skutočne nebezpečné. No a teraz odsek 22 od pani Rodberend. Musím povedať, že nie je mi úplne jasné, o čo tam ide. Ale v poriadku, ja si to zistím, poprosím vás potom o vysvetlenie. No a čo sa týka tých post, tej poslednej témy, kde ide o mechanicky separované meso, musím povedať, neviem, či človek má plakať alebo sa smiať. Jednoducho žijeme v istom systéme, kde všetci vlastne vyhadzujeme potraviny. Keď sa pozriem do našej krajiny, tak každý človek vyhodí 50 kg potravín, ktoré sú úplne v poriadku za štvrť rok. Sú to obrovské množstva e, potravín, ktorým nič nie je. A toto všetko sa vyhodí. Prečo v takomto systéme vôbec existuje nejaká potreba na využívať mechanicky separované meso, nejakým spôsobom odstrniť kosti, aby sa využilo všetko možné, všetky tie vlákna, ktoré tam sú, v rámci systému, kde vyhadzujeme takéto obrovské množstvo potravín, to je pre mňa ťažko pochopiteľné. V každom prípade by som chcela spomenúť tú starú požiadavku, ktorá sa týka označovania. Kde je vlastne nejaká potreba takéhoto mesa, keď vyhadzujeme obrovské množstva kvalitných potravín, tomu nerozumiem, ale mene skupiny liberálov môžem povedať, že ja by som chcela navrhnúť, aby sme to podporili, aj keď je tu jeden malý otáznik a ten sa týka odseku číslo 20. Bola by som rada, keby ste mi to, eh, keby sa to ešte viac rozpracovalo a ide tu o kontrolu, kontrolu. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujeme vám za váš príspevok. Jim Nicholson slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Predovšetkým by som rád ocenil túto správu, ktorú vypracovala Dagmar. Už nejaký čas poznám a viem, že je odborníčka na BSE, na chorobu šialených kráv, takže niekto asi nie je lepší ako ona, komu, kto by sa takémuto niečomu mohol venovať. Myslím si, že táto správa počerkuje dôležitosť tejto tematiky. Musíme sa za každú cenu vyhnúť tomu, čo sa stalo v histórii. Znižovanie pri počtu prípadov BSE je žiaduce, všetci to iste vítame, to však neznamená, že sa vzdáme všetkých aktivít, pretože sa tieto choroby môžu vrátiť a treba zostať bdelí. Podporujem väčšinu toho, čo, raport, čo spravodajkyňa predložila, ale čo sa týka zákazu skrmovania múčky, živočišnej múčky, proti tomu som. Neviem prečo, možno, že kríza súvisiaca s BSS e, v Anglicku, mm, pritom sme videli príliš veľa drám a utrpenia, možno je to preto. A ak vôbec sa chceme vyhnúť takéto situácii, chápem tlaky, pod ktorými sme, pretože ceny e, krmív sú aké sú, ale musíme si položiť otázku, či naozaj je jedinou odpoveďou deficit živočišných proteínov. Možno by sme mali sa zamyslieť nad vecami, možno inou cestou sa dostaneme k cieľu tým, že povolíme do istej miery skrmovanie živočišných proteínov, ale myslím si, že veľa bude závisieť od toho, ako sa to odprezentuje, ako sa to podá ľuďom, pretože e, verejný, alebo názor verejnosti, neviem ako to je u vás, ale u nás naozaj názor verejnosti je skôr nastavený proti opätovnému zavedeniu mesovokostnej múčky do reťazca, potravinového reťazca a do skrmovania. Čo sa týka mechanicky separovaného mesa, súhlasím s pani Polsonovou. Nechápem, prečo by sme mali takéto niečo žiadať. Možno niektorí chcú na tom zarobiť, zarobiť na zvieratách, vyžmykať z nich čo najviac, ale myslím si, že trošku prekračujú istú hranicu. Myslím si, že teraz budem trošku provokatívny je iným sú iné spôsoby, ako nahradiť deficit živočišných proteínov. Napríklad EÚ by mohlo licencovať nové formy soje. Teraz ich importujeme zo Spojených štátov amerických do Európskej únie. Tak či tak, sme trošku pomali pri našich licenciách. Možno by sme mali e, menej problémov, keby sme boli rýchlejší. Čo sa týka e, tolerancie, musím povedať, že keď sa dívam na niektoré veci, čo sa stali, napríklad škandál s dioxínmi, to sa stalo v tej oblasti, odkiaľ pochádzam aj ja. A mnohí ľudia sa snažili kryť si chrbát, ne, nevnímať situáciu tak, ako naozaj bola. A keď ich chytili, tak ľudia boli naozaj nahnevaní. Treba ubezpečiť ľudí, že štandardy sú zavedené, že sú naozaj veľmi vysoké štandardy a normy v Európskej únii a um, ja podporujem a apelujem, aby sme sa veľmi obozretne posúvali vpred, aby sme naozaj prihľadali na to, čo si želajú spotrebitelia. Ďakujeme. A napokon Dagmar, nech sa páči. Ďakujem. Predtým, než sa vyjadria kolegovia z komisie, v prvom kole by som chcela ešte hovoriť k niektorým bodom. Možno, že najskôr k tomu, čo povo- o čom hovoril pán Schnellhardt. Čo sa týka zvýšenia eh, vekovej hranice na 72 mesiacov, o tom nemusíme už rozhodovať, to už bolo rozhodnuté. Ja v mojej správe poukazujem len na tom, že to bolo v poriadku. Komisia je príliš rozumná, príliš korektná na to, aby urobila niečo podobné bez toho, že by sa spýtala predtým eh, parlamentu. Ale to, na čo ja musím poukázať, je skutočnosť, že ďalšie zvyšovanie vekovej hranice je potrebné eh, robiť veľmi opatrne. E, kon, o, program kontroly BSE e je naďalej veľmi dôležitým bodom v Európskej únii, ale je rovnako emocionálny, ako povedal aj Jack Nicholson. BSE kontrola k tomu taktiež patrí, preto je dôležité, aby sme to v rámci tohoto e, programu spracovali. Ďalšie zvyšovanie vekovej hranice u hovedzieho dobytka je možné jedine vtedy, pokiaľ v najbližších rokoch zistíme, že tento, e, tieto prípady neustále e, klesajú. Ako som už spomenula, v roku 2009 sme zaregistrovali ešte vždy 67 prípadov a nemôžno povedať, že by to bolo málo. Snáď ešte niečo k otázke zákazu skrmovania. E, Mary Paulson k tomu už niečo povedala, rovnako ako aj Jack Nicholson. Ja osobne som nikdy nebola e, prívržničkou e, tohoto zákazu skrmovania. skôr som to považovala za akcionizmus. Má to svoje opodstatnenie v určitých dobách, ale nastane vždy doba, keď sa treba vrátiť k racionalizmu. Nie teda dôvod, e, prečo zvieratá, ktoré, skutoč, zvieratá, ktoré skutočne konzumujú všetko, e, prečo by tieto, zvieratá, tieto zvieratá nemohli e, jesť aj zvyšky iných zvierat, čo by urobili aj v prírode, napríklad také zvyšky, ktoré ja nechcem konzumovať, pretože je to treba e, masné. Hovoríme stále ešte o odpadu s bytunkov. Mnohí môžu hovoriť, e, že to nie je estetické, ale je to jednoducho živočišná bielkovina. A či chceme e, to tieto zvyšky jednoducho len tak e, vyhodiť? Neviem, nechápem to. Nejde ani tak o ekonomický nátlak. Je to vôbec morálne nezužitkovať tieto e, odpady, ktoré sa teda zužitkovať môžu? Ja osobne som si vždy myslela, že áno, e, máme to e, zužitkovať. Rešpektujem samozrejme e, e, zákaz kanibalizmu. Tak, ako to povedala pani Paulson alebo pán Schnellhardt, ale pani Paulsen sa spýtala, ako je možné vôbec zistiť, z akých zvierat E, tieto zvyšky pochádzajú. Existujú metódy, ktoré to umožňujú. V Európskej únii teda tieto metódy máme. Ako to zistiť? E, čo sa za metódou PCR skrýva? Niektorí z nás vedia. V každom prípade v mojej správe som napísala, že E, zrušenie tohoto zákazu musí byť e, prepojené na e, metódu, ako zistiť špecifický pôvod týchto bielkovín. Ako to vyzerá s medznými hodnotami tolerancie? Prežúvavce, ktoré sú bylinožravce, E, nezožerú trebárs aj nejaké červíky, keď e, požierajú trávu na pastvinách? Určite áno. Takže z toho dôvodu tak to, tá e, spongiformná encefalopatia určite nevznikla, ale e, skôr e, tým, e, že sa používali e, napríklad e, do e, krmiva e, e, z výšky z porážky z ovcí, ktoré mali túto chorobu. Existujú aj určitá úprava, určité medzné hodnoty e, pre e, myš alebo vtáky my hovoríme o nedobrovoľnej kontaminácii, ale my teraz hovoríme o e, tom, e, či e, tu má byť táto medziná hodnota tolerancie aj pre prežúvavce, ktoré sú bylinožravcami. Ako viete, ja som ochotná pristúpiť na kompromisy, ale toto by sme teda skrátka e, pripustiť nemali. Pán Schnellhard ďalej hovoril o tom, že je proti ko. Proti porážke celých e, stát. Takéto zvieratá teda e, nie je možné e, toto meso e, zužitkovať. Takže dohodli sme sa na tom, že takéto stáda zostanú až do konca svojho e, života, kým je možné proste e, z nich mať úžitok. Skrátka, mohli by sme prejsť e, jednoducho k e, nášmu e, programu, povedať jednoducho, že budeme testovať tieto zvieratá, pokiaľ budú negatívne, postmortem je možné ich zužitkovať, ale s tým ja nemôžem súhlasiť. Považujem to e, od komisie za odvážne, ale mohla by som povedať aj provokatívne. Komisia mi určite k tomu niečo povie, e, čo si myslí, ako to pochopí verejnosť. Predstavte si, že máte štádio E, e, stádo v Šlesvicku, Holštajnsku alebo v Durínsku, vyskytne sa prípad BSE a jednoducho budeme pokračovať ďalej. Predstavte si túto situáciu. Pre mňa je jednoducho nepriateľná. Pokiaľ jedna členská krajina si myslí, že zvieratá z tohoto stáda až e, do koncu ich produktívneho veku zostane, zostanú uchované v poriadku, ale proste ich dostať do potravinového reťazca, to e, pre mňa neprichádza do úvahy. Na to e, je mi tých 67 e, prípadov, ktoré sa vyskytli v roku 2009, prípadov BSE príliš veľa. Takže myslím si, že to nemôžem podporiť a myslím si, že to nezíska väčšinu ani v jednotlivých členských štátoch EÚ. Ďalej, pán Schnellhardt hovoril ešte o dioxíne. Ja nehovorím o e, e, dioxinových hodnotách e, na pastvinách, ale hovorím o dioxinových hodnotách v rybej múčke. Ja to opakujem už roky. Tieto hodnoty sú stanovené preto, aby vôbec malé E, biele e, rybky e, či už zo Severného mora alebo skrátka z iných oblastí mohli byť použité tejto rybe múčke. Takáto rybia múčka sa používa predovšetkým na skrmovanie u hydiny, takže mali by sme zváčiť, či by tá medzná hodnota E, nemala byť znížená. Pán Schnellhar ako aj pani Paulsen ďalej hovorili o paragrafe 22 e, k bioplynu. po tom, čo 14 rokov e, pôsobím v tejto oblasti BSE, hovorila som s mnohými kolegami v Európskom parlamente E, ktorí sú polnohospodári. Jeden e, z nich bol dokonca predsedom výboru pre polnohospodárstvo a títo ma upozornili na to, že potrebujeme e, určitú konzistenciu, čo sa týka živočišnej múčky pokiaľ ide o živočišné bielkoviny a veľmi prísne pravidlá, čo sa týka sterilizácie, tak potrebujeme e, tie isté e, hodnoty e, aj pre bio zariatenia, kde skrátka dochádza ku vzniku bioplynu. Pani Paulsenová poukázala e, na zákaz e, kanibalizmu, čo plne podporujem. Spomenula e, článok 20. Tento článok tam som hovorila o kontrolách, o tom hovorila pani Paulsenová. Kontroly, potravinové kontroly sú pod, predpísané v konkrétnom predpise Členské štáty sú teda vyzvané, aby e, medzné hodnoty e, dioxínu e, presadzovali, aby ich, prav, správne, aby ich teda kontrolovali. Zistili sme totiž to, že v niektorých členských štátoch sa hodnoty dioxínu príliš zriedka kedy kontrolujú. Práve preto som tam tento paragraf sunula do toho môjho textu. Jim, ja by som sa teraz rada vyjadrila k vašej nevôli, čo sa týka zákazu z e, krmovania kostno, mesovokostnej múčky. Napriek tomu myslím si, že by sme sa mali do toho pustiť. Ako som hovorila, emócie sú úžasné, ale nemali by nás riadiť pri tvorbe legislatívy. A keď nebudeme mať živočišné bielkoviny z tých častí zvierat, ktoré nekonzumujú ľudia, ktoré sa len vyhodia z bytunkov. Toto je neracionálny argument. Čo máte? E, v čom máte pravdu, je, že emócie sú súčasťou toho, ako sa to predloží verejnosti. To treba naozaj inak hovoriť tu v snemovni a inak to predložiť vonkajšiemu svetu. Ale keď máme polovicu prasaťa alebo polovicu kuraťa a rozomelieme ju na krmivo pre iné zvieratá, múčky alebo akéhokoľvek iné druhy krmiv, treba si položiť otázku, či to chceme robiť, alebo či chceme zahodiť tieto polovice zvierat zvierat a radšej namiesto toho budeme kupovať geneticky modifikovanú soju na svetových trhoch. Ale to ešte nestačí pre niektoré zvieratá na vybudovanie dostatočných svojich bielkovín. Sojové bielkoviny sú len jedným druhom bielkovina, nestačí to. Čo sa týka mechanicky separovaného mesa, oficiálne by som to rada zakázala, lenže nemáme tu právomoci. Musia si členské štáty rozhodnúť o tomto zákaze. A k soji chcem povedať len toľko. Soja je dôležitá časť e, potravinového reťazca, najmä pre nevšežravce, to v to verím, ale nie je to e, všeliek. A nemáme dostatok uh, olejnín, a, ktoré by sme pestovali v Európskej únii. A keď aj olejniny pestujeme, tak ich pestujeme na palivá. Takže myslím si, že by sme ich mali vysadiť a keď ich zmeníme potom na plyn, a spálime ich v autách, to sa mi tiež nezdá v poriadku a potom medzné hodnoty toho, čo, čím krmíme zvieratá, to by malo byť nastavené rozumnejšie. Jim, čo sa týka e, spotreby mesa z akéhokoľvek zdroja, treba si uvedomiť, že tie zvieratá žili dlhý život, zdravý život. E, každý chce, aby mali trvalo udržateľný život a na to potrebujú potravu. A čím dlhšie zvieratá žijú, tým viac potravy skonzumujú a vlastne takto si to predstavujeme. Takže aj v Británii, aj v Nemecku sa na to pozeráme rovnako a verím, že aj keby sme boli mali viac geneticky modifikovanej soje alebo bežnej soje, to by nikdy nenahradilo naozaj e, živočišné bielkoviny. Myslím si, že aj komisia sa vyjadri osvieti nás niečím. Veľmi rada si to vypočujem. Ďakujeme vám. A teraz myslím, že by sme mohli odovzdať slovo pánovi Bule z komisie. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Nož, e, radi sme si vypočuli veci, aké sú dnes po 25 rokoch, bolo to v roku 1000, 996, kedy prvý raz sa objavil takýto prípad e, takéhoto ochorenia v Británii a dnes sme radi, že vznikla takáto správa a nekritizuje komisiu pri veľmi. Skôr je v súlade aj s našimi odporúčaniami. Myslím si, že stručne by som sa vyjadril k k odlišným bodom, ktoré sa tu diskutovali. Samozrejme, nech sa páči, položte mi otázky. Predložili sme e, návrhy, aby sa znížil počet testov a aby sa zvýšil vek zvierat, aby sa monitorovali, monitoroval tento systém lepšie, ale mali by sme medzné hodnoty alebo limity dať na také produkty a také zvieratá alebo produkty z nich, ktoré vyrastli na farmách a v živočišných výrobách, ktoré sú podozrivé z nejakých chorôb. 35 takýchto zdrojov, takýchto chorôb bolo identifikovaných a vždy na, nasledujúci rok klesne toto číslo na polovicu a preto dúfame, že sa nám naozaj podarí počet prípadov úplne e, nebudú žiadne prípady a mm, myslím si, že aj spontánny výskyt BSE alebo aj iných eh, spongiformných encefalopatí, sa, neviem, či sa to dá úplne eliminovať, pretože všetko sa neprenáša len krmením. Niekedy sú to zvieratá, ktoré boli postihnuté pred dlhým časom a choroba sa vynorí neskôr, ale vo väčšine prípadov bol, bola e, mesovokostná mučka zakázaná ako krmivo pre zvieratá. Ideálna situácia by bola, aby sme mali antemortem testy, na živých zvieratách, potom by sme nemali problém, čo s mŕtvými zvieratami, ktoré boli zdravé. Možno, že z krvi by sa dala táto choroba zistiť, alebo biopsiou. U zdravého zvieraťa to by bolo ideálne riešenie, ale bohužiaľ výskumníci nám v tomto zatiaľ nevedia pomôcť, nevedia jednoznačne určiť eh, ochorenie u živého zvieraťa. Čo sa týka zákazu eh, skrmovania živočišných zmesí a múčok, eh, som vďačný spravodajkyni za jej cestovnú mapu, pretože aj my súhlasíme s tým, že prežúvavce by nemali dostávať mesovokostnú múčku, pretože si pamätáme v 90. rokoch, keď vypuklo BSE a mali sme mnoho prípadov ročne. Naozaj by sme neradi videli takúto vlnu e, ochorení, aby sa znova vzdula. Pani e, Rod Behrendt povedala, že v druhej polovici roka 2011 už budeme mať k dispozícii test, ktorý umožní diagnostiku toho, odkiaľ z akého živočišného druhu zvieraťa pochádza nejaká múčka alebo mesová zmes. To by bolo veľmi užitočné, lebo potrebujeme vedieť, či to bolo z kuraťa alebo z akého druhu zvieraťa konkrétna mesovo-kostná múčka pochádza. Ak to nebudeme vedieť, tak e, nebudeme schopní robiť ďalšie opatrenia. Hneď ako sa dozvieme o tomto teste, vás budeme informovať. Takisto aj dovoz e, budeme monitorovať, čím zabezpečíme, že toto magické kritérium 133 stupňov Celzia pod istým tlakom, že všetky tieto kritéria sú rešpektované a každé krmivo musí prejsť e, takýmto tepel, takúto tepelnou úpravou a tlakovou úpravou. Čo sa týka rizikových materiálov, respektíve substancií, EFSO odporúča na základe svojho zoznamu kritéria a čo skoro budeme schopní vyvrátiť, že celá zviera je rizikové, e, budú sa ničiť iba mm, čreva a niekedy ani nie celé črevo, iba jeden meter hovedzieho čreva. A ešte potrebujeme si vyjasniť veci v tejto záležitosti potrebujeme naozaj úplnú jasnosť a keď budeme vedieť, ktoré vnútornosti treba odstrániť, tak potom tie sa odstrania a nie aj nepotrebné vnútornosti, tie sa, by sa nemalo nimi plýtvať a vyhadzovať ich. Čo sa týka výskumu, dúfame a je aj pravdepodobné, že čoskoro budeme schopní vypestovať geneticky odolné kozy. U hovedzieho dobytka to nie je až také pravdepodobné, u kôz je to najpravdepodobnejšie a u oviec je to nádejné. Jedného dňa budeme, hádam, schopní vypestovať geneticky odolné zvieratá proti týmto chorobám. Na Cypre sa už testujú takéto zvieratá a v roku 2012 by mali byť výsledky týchto experimentov známe. Žiaľ, pri hovedzom dobytku sme najďalej od výsledku. Každý dúfal, že práve pri hovedzom dobytku bude možnosť vypestovať krížovým krížením odolné zvieratá a nevyzerá to zatiaľ tak ani potomstvo zvierat, o ktorých sme dúfali, že budú odolné, e, nepreniesie sa táto odolnosť na potomstvo. Súhlasím s pani Paulsonovou v tom, že by sa v členských štátoch mali robiť také kontroly, ktoré sú konzistentné a koherentné. Kolegovia z FVO poukazujú na slabé body v reťazci kontrol, nielen v prípadoch krmív, ale aj v potravinovom reťazci fitosanitárne záležitosti, životná pohoda zvierat, základné e, krmiva, všetko toto sú súčasti reťazca a niekde má táto reťaz slabé miesta, čo v mnohých prípadoch súvisia s nedostatkom finančných prostriedkov. Vlády členských štátov sú iste vo finančne ťažkej situácii a Grécko, Portugalsko, Španielsko a iné štáty sú v mimoriadne ťažkej finančnej situácii, čo znamená, že niekedy sa kontrolujú veci menej intenzívne, ako by sme my radi videli. Súdny dvor tu má tiež svoju úlohu a vzdelávanie v bezpečnosti potravín je ďalšou alternatívou. Potom je tu zvyšovanie informa- informovanosti, mm, kampane, nielen kontroly sú dôležité. Pani Berentová, v roku 2010 komisia mala svoje priority a pri BSE bola priorita taká, že sa naozaj veľmi dobre, intenzívne kontroluje možnosť výskytu BSE. Ďaka takémuto tlaku, ktorý vyvinula aj komisia na členské štáty, v oblasti BSE to určite bolo tak, sú kontroly v tejto oblasti naozaj také, ako by sme chceli. Teraz prejdeme k dioxínu a rybej múčke. Rád by som zdôraznil, že máme medzné hodnoty tolerancie e, v rybej, v rybej mučke. Sú to najprísnejšie medzné hodnoty vo svete a vo svetle rozličných vedeckých názorov a rozličných správ vieme, že máme problémy s čistotou Baltského mora Baltického mora a sme si vedomi, že je tam problém so znečistením dioxidmi. Kríza v Nemecku, ktorá vypukla koncom roka 2010 a na začiatku roka 2011, nám všetko toto pripomenula. Nevieme zatiaľ presne zdroj znečistenia, ale nemecký súd zistuje, kde zdroj bol. A treba povedať, že máme jedny z najprísnejších noriem vo svete, ale žiaľ sú niekedy systémy, ktoré pripustia dekontamináciu a v prípade rybej múčky je to tak, aj ryby olej, aj rybia múčka, maj, majú tú smolu, že ešte neexistuje metóda dekontaminovať rybie múčku od dioxínov. Z oleja sa to dá, ale z múčky nie. Rybia múčka predstavuje dôležitý zdroj proteínov na druhej strane, aj keď celkovo vo svete používame rybiu mučku ako krmivo pre zvieratá. Neviem, či sa dá hovoriť o trvale udržateľných zdrojoch z mora. Už len tento koncept samotný je problematický. A na mape sveta prevláda skôr názor, že meso sa nemá dávať prežúvavcom, tí by mali byť, mať iné zdroje proteínu a čo sa týka geneticky modifikovanej soje zo Severnej a Južnej Ameriky, teraz kohorty, teda veľké skupiny. Zvieratá z veľkých skupín, z veľkých stád, eh, tam je problém, že keď jedno zviera v takomto veľkom stáde dostane BSE, a nechá sa živé, nepoužije sa na výrobu mesa. Napríklad, ak je to dojnica, nič sa nestane, keď táto dojnica bude dávať mlieko naďalej, pretože BSE sa nedá prenášať mliekom. A keď takáto e, krava s ochorením BSE keď sa otestuje takáto krava zo stáda, kde sa vyskytlo BSE. E, dokonca by sa mohla táto krava, ak testy budú negatívne, používať na skrmovanie aj, alebo na, ako meso aj pre ľudí. Ak sa zistí však, že test je negatívny, že táto e, pozitívny, že má BSE, tak sa môže spáliť. Neviem, či by to bolo efektívne, pretože sme naozaj pozorovali len málo prípadov BSE a málo veľkých stát, ktoré by sa mohli teraz um, podriadiť takejto metóde. Teraz by som sa chcel vyjadriť k mechanicky separovanému mesu. Pani uh, Roth Berncová sa vyjadrila. My máme trochu odlišný názor. Vysvetlím vám, aký. Pokúšali sme sa znížiť množstvo potravinového odpadu. Iste všetci vieme, že naša spoločnosť produkuje veľa takých potravín, ktoré sa jednoducho ničia, e, pretože sa vyhlásia za závadné, aj keď v podstate ešte závadné nie sú. To súvisí s chudobou, to nám naozaj nepomáha pri tom, aby sme žili trvalo udržateľný život, aby sme opätovne veci používali a recyklovali. Čo sa týka extrahovania zo pár posledných molekúl mesa z svalového vlákna, ktorý je pri pri kosti tým, že sa dá táto kosť do odstredivky a potom sa veci oddelujú od seba, to nám asi neposkytne veľmi kvalitnú bielkovinu, ale nedá sa nič robiť, je to vhodné aj pre konzumáciu ľuďmi, ak sa táto metóda vykoná náležitým spôsobom, ak sa dodržia kritéria a vyhneme sa kontaminácii napríklad mesom hydiny. U ošípaných je to tak neplatí, ale a pri hovedzom dobytku je takáto metóda odstreďovania zakázaná. Napriek tomu sa dá touto metodou vyprodukovať e, taká živočišná bielkovina, ktorá je v poriadku. Želáme si teda sa vyhnúť len tomu, aby sa vyplitvala takáto živočišná bielkovina, ktorá je v poriadku. Keď e, ide o zviera, 45 e, zvieraťa zabitého na bytunku sa využije na ľudskú spotrebu a potom zostane 55 tohto zvieraťa. Týchto 55 sa použije buď na krmivo, na múčky, mesovokostné múčky, alebo sa vyhodí, alebo sa niekedy dáva do kompostu, niekedy sa e, hnojí takýmito, takýmito zvyškami pôda a niekedy sa mm, týchto 55 spáli. Predstavte si, že je to vlastne viac ako polovica každého zvieraťa a e, naozaj by sme mohli zo pár percent z týchto 55 si ešte dovoliť pridať k tým, ktoré sa spotrebujú na ľudskú konzumáciu. Je to jednoducho proteín. Bude to v párkoch. Ak to bude správne spracované, žiadny problém by s tým nemal byť, ale musí byť politická vôľa a ak tu bude taká vôľa, že treba zakázať takto mechanicky separované mesa, tak potom samozrejme budeme musieť s tým súhlasiť aj my. Ale nemali by sme podceňovať to, akú, veľk, akú veľkú časť mesovokostná múčka a separované meso predstavuje z našho vývozu do iných krajín, aj čo sa týka hydiny, myslím si, že toto číslo je dosť významné. Takže máme. Mm, toto je koniec môjho prejavu a chcel by som ešte zablahoželať pani Rodberant. Ďakujeme vám, hovorí predsedajúca. Myslím si, že každý by asi chcel zablahoželať spravodajkyni. A máte posledné slovo. Ďakujem. Záverom diskusie by som chcela poďakovať len toľko, že e, ďakujem za to, koľko času sme mali k dispozícii. To nebýva samozrejmosťou. Chcela by som sa poďakovať e, spravodajcom za ich prvý feedback a pevne verím, že sa nám podarí na budúci týždeň zorganizovať stretnutie s tieňovými spravodajcami. E, nie vo všetkom sa zhodujem s pánom Podolie, čo sa týka Eh, kohort, teda stát, eh, nie som toho istého názoru ako on, ale uvidíme. Myslím si, že o rok alebo dva sa k tomu ešte vrátime, eh, pokiaľ sa ten počet bude stále znižovať. A aj už dnes dá sa povedať, že možnosť využívania E, dojnic existuje, k tomu nie je potrebné meniť zákon. Skrátka je možné podať e, e, žiadosť, ak to jednotlivé členské štáty neurobia, je to ich osobná vec, ale teda v tomto sa s vami nezhodujem. Takisto sa nezhodujem s vami aj pokiaľ ide o mechanicky separované meso. Viete, že v časoch, keď bol vysoký počet BC chorôb, to bol zdroj nákazy E, v tom čase sme e, trvali na tom, aby bolo spracované iba meso obsahujúce svalovinu. E, dajme tomu nebolo možné používať žiadne T-bone steaky a podobne. To sa medzičasom samozrejme zmenilo. Zmenila sa aj e, hranica, veková hranica. A okrem toho chcem ešte upozorniť na to, že pokiaľ ide o to mechanicky separované meso, môže sa porušiť e, aj e, kosť pri takomto spracovaní a E, veľmi často sa teda do takéhoto mesa e, dostáva aj e, rozštiepená kosť. Pán Vodel, samozrejme, že hodnotím vysoko aj čo sa tý, vaše pripomienky týkajúce sa trhu, pokiaľ ide o export, nemôžem s vami súhlasiť, pokiaľ presadíme labeling, to znamená, E, pokiaľ bude jasne uvedené e, na tom označení vyrobené z mechanicky separovaného mesa alebo mechanicky získané meso a podobne, čo ľudia skutočne dokážu okamžite pochopiť, tak vám môžem, e, vás môžem ubezpečiť, že ten počet ľudí, ktorí budú takéto meso kupovať, sa výrazne zníži a potom, myslím si, sa tento problém vyrieši sám od seba. Nemyslím si, že e, ten odpad, ktorý tu skutočne máme, by sme mali používať pre ľudí. Môžeme to samozrejme e, spracovať, povedzme, e, pre tú rybiu múčku a podobne. Ale zvyšok by sa nemal jednoducho používať. Čo sa týka mechanicky separovaného mesa, budem e, trvať na prísnejších predpisoch e, a na e, vhodnom označení. Pekne ďakujem, pani spravodajkynia. Lehota pre predkladanie návrhov je 19. apríla na poludnie, 21. mája budeme hlasovať v výbore Envy a v júli na plenárke uvidíme sa do zajtra ráno. Hm, pekný večer prajem.